Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten die Sitzung. Kolegyne, kolegovia, teda môžeme začať našu schôdzu. Vítam vás a začíname rovno bodom číslo 1, schválenie programu schôdze. Tu vám chcem oznámiť nasledovné. A síce, čo sa týka bodu 18, to je správa Rosy, tak táto správa sa presúva na prvé miesto zajtra po obede, aby sme to teda zvládli všetko. Dobre, takže to bolo všetko programu. Program je schválený. Dostávame sa k bodu číslo 2. Čo sa týka tlmočenia, máme tu štandardný režim, pričom estončina žiaľ nie je k dispozícii. Druhé oznámenie predsedajúceho sa týka smernice o kvalite palív a tu by som chcel povedať, že nedosiahla sa väčšina. A to znamená, že ten návrh dopadol tak, že 98 bolo za, 128 proti a 128 členov sa zdržalo. Je to taký zvláštny postup a teraz sme už zvedaví, čo vlastne v tej súvislosti potom navrhne komisia. Čo sa týka zajtra po obedia, tak budeme tu mať kamer, jeden kamerový tím z televízie VDR, ktorý bude natáčať. A čo sa týka 8. marca, to je ďalšie moje oznámenie, sa uskutoční workshop, ktorý sa bude týkať vody. Bude to 9.30, bude to v miestnosti ASP 5G3. A ďalší workshop sa uskutoční. Uskutoční sa 20. marca 2012 o 10. ASP 3G2 a témou bude európsky systém zálohy za flaše. Ja. Annahme der Sitzungsprotokolle vom 19. und 20. Ďalší bod, schválenie zápisnice o schôdzi, ktoré sa konali 19. a 20. decembra. Vidím, že nikto nie je proti, tým pádom je to schválené. A môžeme začať vlastne našim programom, bod 4. A máme tu správu kolegu Šlütera dnes tu máme viacero správ na programe. Dnes, tak povediac, máme ako takú nosnú tému ryby. A čo sa týka správy Schlüter, ide tu je viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltickom mori a pre rybolov zamerané na túto populáciu rýb. A slovo má rovno pán Schlüter. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem dnes hovoriť po švedsky. Lax je någonting som eh, Losos je niečo, čo má istú históriu. Keď sa vlastne začala industrializácia mojej krajiny, bolo to niekedy v polovici 19. storočia, tak vlastne išlo o to, že v pracovných e, zmluvách pracovníkov, ktorí robili v zrádskom priemysle, bolo uvedené, že viac ako 6 krát do týždňa nebudú musieť jesť lososy. Ide o to, že vtedy bolo strašne veľa lososov a, ale časom sa situácia veľmi zmenila. Keď si pozrieme rieky v oblasti Baltického mora, môžeme skonštatovať, že losos je buď vyhubený alebo ohrozený vyhubením. Skutočnosťou je, že 90 tých divo žijúcich lososov vlastne pochádzajú z dvoch riek na severe Európy. To je vlastne celá základňa divo žijúceho lososa. To znamená, že ešte existuje pár riek, kde sa nachádzajú divo žijúci losos. No a čo sme spravili v posledných rokoch? Okrem toho, že sme zničili životné prostredie a šírili rozličné choroby, vybudovali sme hydroelektrárne, ktoré majú svoje výhody, ale samozrejme aj nevýhody a tie sa týkajú lososa a nemôžu sa tak rýchlo množiť ako v minulosti takže sú tu určité e, veci, ktoré sa týkajú životného prostredia a samozrejme produkcia energie a to vedlo k tomu, že nemôžu sa e, lososy e, šíriť. No a potom sme dali povinnosť e, prevádzkovateľom vodných elektrární, aby oni šírili a vlastne umelo vysadzovali lososa. Problém je, že vlastne ich genetické také zloženie je veľmi e, také roznorodé, viacero druhov, podruhov, no takže e, to sa ukazuje, že nie veľmi funguje, lebo sú určité životaschopné druhy a určité nie. A potom vlastne nastala situácia, že medzičasom sa na moriach zmiešali už tak povediac umelo vysadené lososy a divoko žijúce lososy, kde to sa tam zmiešali a sa tam lovia. A potom nastala tá situácia, že vlastne ten, e, niektoré typy lososov sa e, potom množia rýchlejšie a pomalšie dochádza k, ku kríženiu a vlastne teraz už nevieme, že keď chytáme alebo lovíme e, lososy ešte v tých divo žijúcich populáciách, či sú vlastne to populácie, ktoré sú pôvodne divé alebo teda vznikli z chovou. Takže ja by som chcel v rámci môjho stanoviska navrhnúť, aby sme jednoducho sa zamerali na ten lov na otvorenom more, aby sme vlastne sa tým zaoberali, lebo chcel by som povedať, že nastáva úplne taká zvláštna situácia, že my vlastne vysadíme, vysádzame uh, umelo lososa v Baltickom mori. Najprv ich vysadíme do riek, potom uh, do morí a potom vlastne tu máme celé, celé roje lodí, ktoré hľadajú týchto lososov podľa mňa by bolo primeranejšie, keby sme volili taký prístup, že by sme lovili lososov v blízkosti tých riek, odkiaľ pochádzajú. Bola by tam podstatne väčšia šanca, že by vlastne sa e, chránili potom tie populácie, ktoré sú ohrozené vyhubením, že vlastne by sa lovili iba tie veľmi životaschopné e, druhy a a dôležité, aby sme vedeli jasnejšie rozlíšiť, ktorý losos je teda divo žijúci, ktorý bol vysadený. Samozrejme, vieme, že keď obmedzíme rybolov, tak dotkne sa to výrazným spôsobom viacerých členských štátov. Mám preto pochopenie, ale zároveň je to jediná možnosť, ako môžeme zahájiť proces rehabilitácie divo žijúceho lososa, lebo tento typ lososa je životaschopný a je veľmi dôležité, že vlastne tam, kde sa začal vysádzať losos, musíme si uvedomiť, že musí to byť taká populácia, taká genetická varianta, ktorá je e, veľmi podobná e, tým divokým lososom. Musíme e, sa na toto zamerať, nesmieme vysádzať také lososy, ktoré nie sú veľmi také robustné, životaschopné. Musíme tu jasne rozlišovať. Takže toto je vlastne to, to, to hlavné posolstvo mojej, mojej správy. Dôležité je mať samozrejme dobrý reporting. Musíme si uvedomiť, že viac ako polovica lososa, ktoré sa výloví v súčasnosti, nie je hlásený. To znamená, že keď tu máme kvóty alebo nejaké plány výlovou, vidíme, že to vôbec nefunguje. No a potom si musíme uvedomiť, že e, športový e, rybolov sa zameriava tiež na lososa a má výrazný vplyv. Myslím si, že mali by sme mať e, väčšiu kontrolu nad tým. Musíme si uvedomiť, že športové rybári vylovia asi štvrtinu všetkých lososov, takže mali sme to kontrolovať, mali by sme mať lepší prehľad. A dôležité je, aby sa tie výlovy odrátali od e, národných kvót, aby sme mali lepší prehľad o tom, čo sa vlastne loví. Takže celkovo ja vítam návrh komisie, ja predložím ešte pár pozmeňujúcich návrhov, ale celková tá myšlienka, že vlastne že sa vysadzujú tie a lososy niekde v mori, aby sa potom lovili. Podľa mňa to je neefektívne a je to mrhanie eh, finančnými prostriedkami a vlastne vôbec to nechráni divo žijúcich lososov a tých populácií nemajú možnosť sa zotaviť. To by bolo skrátke, teda čo som chcel navrhnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Karl Schlüter. A teraz pán Fielner a potom pán Palackis. Paleckis. A potom kolega Mana a potom Anna Rozbach za ECR a potom kolegyňa Ferreira. Takže ako prvý Christopher Fielner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj Karlovi Šľuterovi. Na úvod by som chcel začať otázkou, či by sme mali začať s zákazom eh, rybolovu eh, lososa na otvornom more. Myslím si, že to je veľmi zásadná otázka. Ako ty si povedal, máme tu isté opatrenia, ktoré už existujú roky a samozrejme môžeme si povedať, či to je jediné opatrenie alebo nie, ale na tomto mieste by som chcel, nechcel, chcel zareagovať na to, čo je vlastne podstatné v rámci tohoto návrhu. No pozrime si tie výzvy, ktoré sa týkajú lovu lososa. Myslím si, že je tu veľmi rozdielna situácia, ako si spovedal, povedal Karol, že teda sú to veľmi rozdielne genetické populácie. Napríklad ja som e, čítal e, viaceré články o tom, aké sú problémy v niektorých častiach Baltického mora slovom lososa, a mali by sme tam určite špecifické plány na zotavenie týchto genetických e, odlišných populácií. To by bolo asi lepšie, ako mať takú, také jednotné pravidlá pre, pre celkovú populáciu, lebo to u mňa vedie k otázkam, či vlastne takýto zákaz výlovu e, lososa na otvorenom mori by, či by to malo platiť pre celé Baltické more alebo iba pre určité časti a musíme si uvedomiť, ako migrujú jednoducho lososy v rámci Baltického mora. Okrem toho si myslím, že Máš pravdu, že čo sa týka toho nehláseného výlovu, častokrát je to tak, že športový rybolov je niečo ako, ako ekonomické hľadiska veľmi cenný alebo účinný e, rybolov, ale musíme si uvedomiť, že športový rybolov aký má vlastne vplyv a musíme si uvedomiť, že skutočne má veľký podiel na celom rybolove. No a keď tu máme taký veľký podiel nehláseného výlovu špecificky lososov, musíme si uvedomiť, že športoví rybári majú veľký záujem o lososa, takže teraz vlastne dalo by sa povedať, že položme si otázku, či tento športový rybolov je súčasťou riešenia problémov, alebo je súčasťou vlastne tých problémov. Vieme, že sú to geneticky špecifické populácie, sú tu genetické variety. No a vieme, že športový rybolov tiež má teda výrazný vplyv. Podľa mňa je veľmi zložité e, riešiť túto oblasť v rámci tohto stanoviska, lebo e, návrh komisie sa týka takého jednotného riešenia pre všetko, aj keď vlastne by tam mohli byť viaceré také ehm, drobné riešenia, to by bol asi lepší postup. No, to by bolo zatiaľ všetko, neskôr sa potom vrátim téme športového rybolovu. Vielen Dank, Christopher Fjellner. Ďakujem pekne, Christopher Fjellner. A teraz za SAD kolega Paleckis. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka našej politickej skupiny, by som chcel uvítať návrh komisie. Tu ide viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltickom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb. Ide o to, aby sa vykonali významné zmeny v oblasti riadenia populácie lososa obyčajného a ide o to, aby sa poskytla pomoc e, členským štátom, aby mohli udržateľnejším spôsobom využívať tieto populácie. A zároveň by sa chválila, e, chránila genetická e, diverzita. Súhlasím s mnohým tým, čo povedal kolega Schlüter. A zároveň musím povedať, že mám isté pochybnosti, ktoré sa týkajú tej snahy, aby sa teda zakázal rybolov na otvorenom mori. E, veľmi výrazným spôsobom by sa to dotkla rybolovného, dotklo rybolovného priemyslu niektorých štátov, samozrejme týkalo by sa to štátov e, v Pobaltí. Preto ja predložím pozmejúci návrh, ktorý sa bude zameriavať na zotavenie populácie lososa a kde pôjde o vyváženie environmentálnych a ekonomických aspektov. Ide o to, aby sa zaviedli správne opatrenia na to, aby bolo možné pokračovať v rybolove lososa obyčajného, aby sa tu vytvárali alebo udržovali naďalej e, pracovné miesta. Čo sa týka redukcie výlovu, o tom by sa malo vyjednávať a dohodnúť, by sa to malo sa rybolovmi. Dôležité je, aby sa potom táto redukcia správnym spôsobom implementovala. Takže ak chceme dosiahnuť udržateľný rybalov, veľmi dôležitá je dôvera a komunikácia medzi účastníkmi. Toto sa musí zlepšiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za liberálov kolegyňa Maner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erinomaisesti ja seik- Ďakujem pekne. Chcel by som, chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za skutočne veľmi jasnú a detailnú prezentáciu na túto tému, ako sme viacejkrát spomínali, čo sa týka divožijúceho lososa v Baltickom mori. Jeho e, počet výrazne klesá, je to veľmi znepokojujúce a je veľmi dôležité e, chrániť lososa. No a musíme si uvedomiť, že došlo k výraznej redukcii populácie lososa obyčajného. Toto, je, e, toto má veľmi veľký vplyv na budúcnosť lososa ako takého. Je to teda jasný náznak toho, že tá politika, ktorá sa týkala Baltického mora, nefungovala dobre v minulosti, preto potrebujeme mať E, lepšie návrhy. Skutočne vítam návrhy komisie potrebovať skutočne efektívne politiky v tejto oblasti, aby sme zachránili tie existujúce populácie. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Šliterovi skutočne za výbornú správu. Spravodajca navrhol, aby komisia v rámci svojich návrhov išla ešte ďalej a myslím si, že toto je veľmi dobré východisko pre naše diskusie. Ja za problematické považujem tzv. miešaný rybolov v oblasti Baltického mora, musíme si uvedomiť, že jednotlivé povodia riek nemôžu byť od seba odlíšené, preto dochádza, tak povediať, k miešaniu populácie typov rybolovu. a toto sa významne dotýka práve tých nie veľmi životaschopných eh, populácií lososa. Toto je veľmi dôležité, aby sme to vyriešili správnym spôsobom. Potom samozrejme sú tu jednotlivé typy rybolovov, ktoré sa týkajú napríklad eh, lovu v deltách riek a nesmieme to miešať s lovom na otvorenom mori. To znamená, že musíme hľadať správne spôsoby na to, aby sme umožnili zotavenie sa jednotlivých populácií. Samozrejme, potrebujeme tu mať primerané prechodné obdobie, ja vlastne tu súhlasím tiež spravodajcom, to je veľmi dôležité, aby e, nedošlo k ohrozeniu e, vlastne živobytia pre ľudí. E, to, čo je trošku také problematické v tejto oblasti, je to, že riadenie celkových tej populácie to vôbec nie je jednoduchá vec. Nie je jednoduché ani za, zakázať tie jednotlivé typy rybolovov. A musíme si uvedomiť totiž to, že keď začneme napríklad zakazovať aj akvakultúry, tak musíme musíme zaviesť príslušné opatrenia, na to budú reagovať. A by som chcela povedať, že podporujem návrhy spravodajcu, myslím si, že idú správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Maner. A teraz za ECR, teraz Anna Rozbach. Danke, Vorsitzender. I'll do in English. I'm also coming from... Ďakujem pekne. A ja pochádzam teda zo štátu, ktorý sa kde je teda e, rybolovný priemysel a kde e, lovíme v Baltickom mori a to je pre nás dôležitá téma. Musíme si uvedomiť, že nesieme ohroziť e, lokálne komunity a preto, aby sme nemali zakázať výlov lososa. To znamená, že tieto oblasti nesúhlasím so spravodajcom. Mm, jednoducho, keď si uvedeme, koľko krajín obklopuje Baltické more, ten zákaz bol absolútne nemožný podľa by to bolo veľmi zložité a dôležité je nájsť nejakým spôsobom dohodu. Čo by sme iste nemali robiť, je to, že by sme mali zakázať výlov lososa pred neresením. Jednoducho, to by malo byť zakázané. Okrem toho si myslím, že je veľmi dôležité sa zhodnúť so spravodajcom tom, že čo sa týka toho nehláseného rybolovu, to je veľký problém. Ja chápem toto veľmi dobre. Ja pochádzam z rodiny, kde pestujeme športový rybolov. To znamená, že musíme sa to za- zamerať na e, tieto veci, ktoré sú tiaľ nedobre vyriešené. Sú tu veci ako obchádzanie kvót a musíme spraviť všetko, preto sme chránili tie populácie. Potom musíme zohľadniť samozrejme komerčný rybolov. Pán Šluter, väčšina z toho, čo je uvedené v vašej správe, tak s tým súhlasím, ale nesúhlasím s tým, že by sme mali zakázať výlov lososa na otvorenom mori. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Anna Rosbach. Ďakujem pekne, pani Rosbach. A teraz má slovo pani Satuhasi. Kiitos, puheenjohtaja. Ja... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa poďakovala spravodajcovi Šliterovi za naozaj vynikajúci návrh správy. Podľa mňa je naozaj dôležité to, čo on uvádza, že rybolov na otvorenom mori je veľmi neefektívnym spôsobom rybolovu Tiež súhlasím s tým, čo povedala Rika Maner. Ona vravela, že neexistuje v Balckom mori žiadna spoločná populácia. Každá, ryba, e, pardon, každá rieka má e, svoju vlastnú populáciu e, lososa. Toto je skrátka biologický fakt. A na základe týchto faktov by sme sa mali začať zaoberať naozaj špecificky od rieky k rieke ochranou populácie lososa. A myslím si, že naozaj ten výlov by sa mal diať najmä v riekach a nie na otvorenom mori. Ďalšia vec, ktorá tu ešte neodznela z úst kolegov, je tá, že tu máme rieky, kde kedysi bol losos a mohol by sa tam vrátiť. Využívajú sa napríklad na produkciu elektriny, e, vodnej elektriny, napríklad rieka Genjoki, najväčšia Fínska rieka je teraz predelená priehradami. V minulosti e, tam boli naozaj veľké populácie lososa, ale potom výstavbou vodných diel e, sa zamedzilo migrácii tohto rybieho druhu, čiže lososy tam už vôbec nevyskytujú. A mňa to veľmi mrzí. Pokiaľ ide o európsku politiku rybolovu, možno by sme mali viac o tejto otázke hovoriť, hoci ju možno nevyriešime. Ja osobne si myslím, že je potrebné uplatňovať opatrenia, ktoré umožnia migráciu lososov aj na riekách, ktoré momentálne sú blokované nejakými vodnými dielami alebo iným spôsobom, aby sa mohli teda do tohto eh, prírodného habitatu eh, tie lososy vrátiť mohli. A vodné elektráne by mali mať povinnosť takéto opatrenia príjmať, hlavne v riekach, kde kedysi boli lososy a už tam nežijú ale žijú možno v nejakých eh, vedľajších riekach, riekach eh, v susedstve. Pokiaľ ide o, o tých, ktorí si zarábajú na živobytie výlovom na otvorenom mori, ja to plne chápem, že eh, musíme chrániť aj ich záujmy, ale je potrebné chrániť aj stavy rýb. Myslím si, že výlovom rýb hlavne v riekach sa nám naozaj e, podarí zachrániť populáciu alebo obnoviť populáciu lososa aj v Baltskom mori. Ďakujem pekne. A potom sa môžeme vrátiť prípadne aj k rybolovu na otvorenom mori. Ďakujem pekne, sa tu hasi. Týmto sme uzatvorili e, kolo rečníkov e, z nášho výboru a teraz by som dal slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči. oui, bonjour. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi za túto naozaj vynikajúcu správu. Myslím si, že ide rovnakým smerom, aký zamýšľala komisia. Teda tým hlavným cieľom je zachovanie populácie stavov lososa, tak, aby sme zabezpečili naozaj využívanie týchto stavov udržateľným spôsobom. Takže naozaj zdieľame väčšinu navrhovaných návrhov zo strany spravodajcu. Samozrejme, že pri príprave nášho návrhu sme zohľadňovali Um, odbornú obec, teda odborné poznatky a niektoré z tých prvkov, ktoré tu už odzneli, napríklad určité hospodárske dopady určitých návrhov. Takže správodajca zachádza nad rámec návrhov zo strany komisie, napríklad pokiaľ ide o maximálny vývoj, ale výlov, pardon, ale ja ešte opakujem, my sme vychádzali e, z vedeckých dôkazov, z vedeckých poznatkov. E, pokiaľ ide o mm, rybolov na rekreačné účely, nekomerčný rybolov, e, tiež navrhujeme určité kontrolné opatrenia. Momentálne takýto nekomerčný rybolov prináša určité hospodárske prínosy a toto chceme zachovať. Ale samozrejme, že návrhy na lepšiu mieru kontroly rekreačného rybolovu my podporujeme, ale my sme sa v našom návrhu snažili zohľadniť všetky tie prvky, ktoré sú podstatné na zachovanie stavov, na zabezpečenie udržateľného výlovu a ešte raz opakujem, zohľadňovali sme vedecké poznatky a snažili sme sa obmedziť v rámci možností ekonomické dopady, ktoré by niektoré návrhy mohli zo sebou priniesť. Toľko teda vo všeobecnosti vyjadrenie komisie. Ďakujem pekne zastupkyni komisie a na záver dostáva slovo spravodajca Karl Schlitter. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj komisii za to, že vlastne ideme e, spoločným smerom. Pričom ja idem trošku ešte ďalej v rámci mojich návrhov ako vy, ale mm, celkovo to smerovanie je spoločné. Je tu tá snaha a dovolíte lososom, aby sa zotavili v čo najväčšom počte riek v oblasti Baltického mora. A potom je tu ešte vec, ktorá sa týka kontroverzného návrhu zákazu e, lovu lososa na otvornom mori. Myslím si, že bolo by nesprávne, keby sme si uvedomili, že tam vlastne je nejaká ekonomická nevýhoda. Nie, práve naopak, je, to, je, to, je tam ekonomická výhoda. Je to ešte o to, že celá Európa hovorí o tematike hospodárskeho rastu a o udržateľnom hospodárskom raste ja si myslím, že je to do určitej miery utópia. Ale dobre, moria sú iné, lebo jednoducho tam sú populácie rýb, ktoré rastú, zotavujú sa. Možno, že ročne pribúdajú o 15%, to sú e, čísla, o ktorých môžeme iba snívať o, v ekonomike. Takže vlastne, ak rok by sme e, nelovili, tak je to vlastne obrovský prírastok, obrovská výhoda. To znamená, že jednoducho takýto zákaz je investícia do budúcnosti. Nekončí sa tým vôbec rybolov, musíme si uvedomiť, že teraz je to vlastne absolútne neefektívne, lebo vlastne teraz, povedz mi, aká je pridaná hodnota toho, keď vlastne vysadíte tie ryby do, do mora, potom ich lovíte, hľadáte ich. Efektívnejšie je loviť ich v oblasti riek, delt riek a je to podstatne efektívnejšie aj z hľadiska e, úspor e, palív. Takže musíme sa takto sústrediť na jednotlivé rieky a práve môj návrh sa sústredí na to, aby sme vlastne držali tých cieľov, ktoré stanovila komisia, aby sa vlastne zotavila tá populácia. A vlastne ten môj návrh, ktorý sa týka zákazu lovu na otvornom mori, vedie k tomu, že takto sa podarí naplniť naše ambície, lebo ak to nespravíme ináč, tie ambície moje alebo komisie budú do plázne slova. Takže ten môj návrh sa zameriava na to, že aby sa nám podarilo, aby sa zotavil losos v našich eh, riekach, to je najlepšie z eh, environmentálneho hľadiska, z ekonomického hľadiska a je to najlepšie riešenie konec koncu aj pre rybárov, či už sú športoví alebo profesionálni. Nemám tu teraz nejako tie čísla, ako by sme dosiahli zotavenie o 50-80%, ale ide o to, že nie sú to vôbec právne slova. My vlastne nepotrebujeme takýto typ rybolovu na otvorenom more. Je to vlastne absolútne zbytočné, keď ryby môžeme mať blíz, tam blízko, pobrežie, kde bývame, blízkosti riek. Takže to malo byť aj vlastne cieľom športových rybárov, ako aj profesionálnych, aby sa využívali zdroje čo najefektívnejšie. Takže podľa mňa dôležité je to, aby sa zlepšilo, zlepšilo, zlepšil reporting, aby sa vlastne aj lepším spôsobom zohľadnil športový rybolov bez toho, aby vznikali tam nejaké nevýhody. Na to potrebujeme mať lepšie, e, lepšie reporting. No a potom je to ten návrh, ktorý sa týka navýšenia cieľov v oblasti zotavenia populácií. No a položme si otázku, ako je to možné dosiahnuť. Dá sa to dosiahnuť iba tak, ak zakážeme ten rybolov na otvorenom mori a dovolíme tým populáciám, aby sa zotavili. Ak to nespravíme, tak vlastne to bude také pokrytectvo. Lebo vlastne ten dôvod, prečo dve rieky na severe Európy produkujú takmer 90 všetkých lososov v oblasti Baltického mora súvisí s tým, že tam nie sú žiadne e, vodné elektrárne. V ostatných riekach e, sú posledné takéto elektrárne, tým pádom tam situácia je úplne iná. Takže jednoducho dôležité, aby sme tu mali rieky bez takýchto vodných elektrární. To vedie k tomu, povedie k tomu, že budeme mať viac lososov. Samozrejme, už teraz tieto elektrárne sú postavené, preto je dôležité, aby sme vlastne lovili lososa v blízkosti oblasti, kde sa vysadia. No a ešte je tu jedna vec, o ktorej som predtým nehovoril. Musíme si uvedomiť, že mala by to byť určitá hranica pre tak lososa alebo pre haringa, čo sa týka výlovov. Malo by to byť, tá ryba mala byť minimálne 65 cm, malo by to byť jednotné riešenie, ale mám taký pocit, že je tu vlastne ochota ďalej pracovať na tom návrhu komisie, aby sa zmenili eh, podmienky. Chceme tu mať eh, plán zotavenia populácií a potom je tu ten veľmi kontroverzný návrh, môj, ktorý sa týka zákazu a výlovu lososa na otvornom mori a ja to považujem za jedno z ďalších riešení a pevne verím, že riešenie spoločne nájdeme. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujeme pekne, Karl Schlüter. Komisia by sa mala vedieť ešte raz k otázke našutnutej pánom Šliterom. Ja si myslím, že eh, často je potrebné príjmať určité opatrenia na obnovu populácie a preto by som poprosil pani Tesi, aby na túto otázku odpovedala. Thank you. Sorry. We are taking into consideration this. Uh... Ďakujem pekne. Áno, toto, túto otázku uh, tohto minimálneho objemu. alebo minimálnej eh, veľkosti. Eh, ja osobne si myslím, že táto otázka si vyžaduje ďalšiu analýzu. Áno, toto stanovenie minimálnej veľkosti eh, pre populácie eh, lososa. a mm, morských pstruhov. Myslím si, že toto eh, by sme mohli stanoviť, aby, sa, aby nedochádzalo k vyhadzovaniu určitých vylovených jednotlivcov. Takže myslím si, že Týmto sa môžeme zaoberať, môžeme situáciu zanalizovať a momentálne sme toho názoru, že e, stanovenie takéhoto minimálneho, takéto minimálnej veľkosti by mohlo mať skôr negatívne dopady na populáciu, keďže by viedlo k vyhadzovaniu e, menších, menších kusov rýb. Ďakujem pekne, tým sme uzavreli túto tému. Pozmeňovacie návrhy prosím predkladajte do 27. marca a o dokumente Karla Šlutera budeme v našom výbore hlasovať 25. apríla. V pléne by sa potom malo hlasovať v júli. Takže ďakujem, tým by sme uzavreli túto tému a poďme k ďalšiemu bodu programu. To je Peťka. Tam ide o spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva. My sme autormi stanoviska Takže my ako výbor Envy eh, sa naozaj eh, musíme vyjadriť k tomu, ako si predstavujeme eh, budúcnosť spoločnej rybolovnej politiky. Spravodajcom je Chris Davis, takže poprosím, aby toto stanovisko predstavil. Thank you, Chairman. I'm pleased to be able to introduce... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám rád teraz predstavím, ako by som chcel vylepšiť návrh komisie v oblasti spoločnej rybolovnej politiky. Ja to samozrejme robím vo všetkej skromnosti, pretože 17 škótskych rybárov bolo eh, obvinených aj odsudených za porušovanie kvót až 80 miliónov eur um, haringov a makrel. Eh, toto je ten nadmerný eh, výlov, ktorý sa udial. V tomto prípade však nešlo o nejakých chudobných rybárov, naopak išlo naozaj o majetný, majetné osoby, ktoré skrátka len boli chamtivé a chceli sa ešte viac obohatiť. A samozrejme, že musíme chrániť slušných rybárov, ktorí sa len snažia dodržiavať pravidlá zarábacích na živobytie. A sú tu určití rybári, ktorí, ktorí pravidla dodržiavajú, nie všetci ich porušujú. 1 milión eur to bola pokuta, ktorú dostali, ale za to, čo vykonali, za to, čo urobili, by mali dostať oveľa mm, tvrdšiu sankciu. To, o čo sa snaží komisia v revízii rybného hospodárstva, teda politiky v rybnom hospodárstve, je naozaj veľmi dôležité pre zachovanie stavov rýb. Európsky parlament je poprvýkrát spoluzákonodárcom a toto je kľúčové pre výsledok celej tejto reformy a myslím si, že náš výbor um, má zohrať dôležitú úlohu uh, v tom, že presvedčí všetkých kolegov v parlamente na podporu naozaj uh, ďaleko zachádzajúcej reformy. Komisia povedala, že 91 uh, našich stavov rýb sa do 10 rokov sa tam neudržateľnými, ak neprídeme s žiadnymi zmenami. Sú tu dva zásadné problémy Poprvé, nadmerná kapacita, príliš veľa um, lodí, ktoré lovia relatívne nízke stavy uh, rýb. A naši ministri zatiaľ majú veľmi uh, krátkozraké uh, stratégie a tvrdia, že uh, skrátka uh, je uh, tento, táto situácia v poriadku, ignorujú vedecké poznatky a ohrozujú ohrozujú tým vlastne budúcnosť um, rybolovu, ktorý teraz často žije iba zo subvencií. Je tu také tvrdenie, že predtým, než sme zaviedli spoločnú rybolovnú politiku, všetko bolo v poriadku. My sme, myslím, v 50. rokoch vo Veľkej Británii dosiahli ten vrchol a potom postupne veci začali e, klesať. A trvalo to e, vlastne už 10 ročia ešte predtým, než sme vstúpili e, do Európskej únie a predtým, že sme e, prevzali spoločnú rybolovnú politiku. Takže my sme si sami na vine za znišenie našich e, rybných stavov. E, Spoločná rybolovná politika, tej sa nepodarilo situáciu výrazne zlepšiť. Áno, niekde sa situácia stabilizovala, niekde dokonca dosahujeme určité úspechy. Baltské more, Atlantický oceán, určité druhý rýb, ale toto sú teda konkrétne príklady e, prínosov, ale ešte nie je všetko, všetko uzavreté. A komisia navrhuje, navrhuje um, výrazné zmeny. A, e, chce vytvoriť plány výlovu pre každý typ ryby vychádzajúce z vedeckých poznatkov. A e, chce od roku 2015 obmedziť výlov a zabezpečiť lepšie výnosy pre rybárov. Toto je ambiciozne, ale dá sa to dosiahnuť. A Tiež je veľmi dôležité zabrániť e, e, vyhadzovaniu e, už vylovených rýb naspäť do mora. Niekedy je to až 80 úlovku a toto podľa mňa nemorálne. Komisia sa snaží znižiť kapacitu a snaží sa podporovať úspešnejšie podniky tým, že by e, napríklad e, koncesie na výlob e, rýb sa mali dať prevádzať. Členské štáty by mali takýto transfer, transfer um, umožňovať. Určité krajiny už majú pozitívne skúsenosti s takýmto prístupom. Dôležité je, aby sa veci rozhodovali na regionálnej úrovni, aby neboli naoktorované z Bruselu. Niektorí kolegovia vravia, že niektoré veci v novom nariadení v tej reforme nie sú úplne konkrétne naformulované, ale ide o to, aby tu bol prístup z dola nahor. A Ďalej akvakultúra oveľa vyššie štandardy, ktoré e, budú musieť splnať pravidlá Európskej únie, e, ktoré lovia e, vo vysosných vodách mimo, mimo územia EÚ. Európsky dvor auditorov sa tiež touto otázkou zaoberal. A vidíme, že zatiaľ sa nám kapacitu našich rybárskych lodí nepodarilo znížiť. Mali by sme pomôcť rybárom, aby dodržiavali eh, teda predpisy. A ja si myslím, že návrhy komisie sú radikálne a myslím, že by mohli uh, byť efektívne, pokiaľ ide o obnovu, o obnovu populácií, obnovu stavov. Ja som predložil viac než 100 pozmeňovacích návrhov. My sa snažíme doplniť a vylepšiť návrh komisie, zaplatať diery, ktoré ešte vykazuje, vykazuje a ja teda mm, počítam s podporou komisie. Uh, ja by som bol eh, rád, keby eh, naša politika sa točila okolo zdravia a habitatu eh, morského prostredia. Bol by som rád, keby sme sa nedo, neobmedzovali iba na tie minimálne kritériá, teda aby sme znižili umrtnosť rýb, nadmerný výlov. Naše moria a naš, náš rybársky priemysel musia byť naozaj zdravé. Ja by som bol um, rád, keby sa nám stavy podarilo obnoviť uh, a my sme uh, tu uh, mali na navšteve komisára na medziparlamentnom zhromaždení a tam sme sa dozvedeli, že často sa vylovujú príliš malé jednotlivce, že dopyt po takýchto malých rybách je veľmi vysoký, ale tomu by sme mali zabrániť ale možno by sme sa mali radiť takým určitým motom, ešte než ryby vylovíme, nech môžu mať e, dovolme mi, aby mali sex. Takže uh, takto môžeme zachrániť uh, naše stavy. Uh, a to stavy nie len komerčne úspešných rýb, ale aj takých, po ktorých dopyt nie je až taký vysoký. Ja si myslím, že výbor pre rybolov má pocit, že by sa um, malo vyhadzovanie už ulovených rýb uh, naspäť do mora um, zakázať. A rybári často tvrdia, že toto je praktika, ktorú oni neradi uplatňujú, ale že sa tomu nedá vyhnúť. A keď uh, zavedieme zákaz, tak uh, skrátka sa budú hľadať iné riešenia, alternatívne riešenia. Potrebujeme lepšie vedecké poznatky, aby sme mohli takéto dlhodobé e, plány manažmentu zaviesť. Takéto plány mali členské štáty pracovať už dávno, ale neurobili to a to sa musí zmeniť a ja navrhujem sankcie pre také členské štáty, ktoré toto nesplnia. My teda sme spoluzákonodarcom a mali by e, sme mať e, možnosť vyjadriť sa ku každému dlhodobému plánu riadenia. E, Lisabonská zmluva však dáva právo na rozhodovanie o kvotách rade, takže ako e, tých ministrov prinútiť, aby sa držali tých vedeckých poznatkov. Ja som sa obratil na právne oddelenie a predložil som v tomto zmysle aj určité pozmeňovacie návrh, aby sme túto otázku vyriešili. Áno, je tu veľká miera opozície, pokiaľ ide o tie koncesie, že by mali byť prevoditeľné ja si ale myslím, že toto nie je na mieste takáto kritika. Nebude existovať žiaden jednotný európsky systém. Stále ich bude 27 a každý členský štát e, bude zodpovedať za ten svoj vlastný systém, pričom bude zohľadňovať národné špecifika. Ak e, chcú pomôcť e, malým rybárom, môžu. Môžu sa napríklad rozhodnúť, že iba aktívni rybári budú mať možnosť držať takéto koncesie a nie nejakí developery alebo futbalové kluby, aby som to trochu prehnal, aby teda neboli práva na, výro- na výlov koncentrované v rukách eh, niekoľkých veľkých hráčov. Vláda teda sa sama bude môcť rozhodnúť, ako s tými koncesiami naloží. A ja som v mojich pozmeňovacích návrhoch eh, uviedol určité obmedzenia, ktoré by vlády mohli mm, zaviesť. Vlády ale eh, môžu obviňovať eh, Brusel a zdráhať sa prevziať zodpovednosť. Ja myslím, že by sme im to nemali umožniť. Spoločná, polska, spoločná rybolovná politika môže priniesť eh, odpovede na tieto problémy. A mimovládne organizácie tvrdia, že skrátka žiadne alternatívy nie sú, alebo žiadne um, naozaj fungujúce alternatívy nie sú. Takže je dôležité, aby sme naozaj mali uh, takú rybolovnú politiku, ktorá tieto tieto problémy bude riešiť. 70 pracovných miest v rybolove, e, to sú práve tie malé lode, kde e, environmentálne dopady nie sú až také škodlivé. Ale dôležité je, aby tie kvóty rozdielovali členské štáty. To je ich úloha. My e, myslím, že na tom nie sme veľmi dobre. Myslím, že vo Veľkej Británii asi iba 4 kvót dostávajú tie malé plavidlá. Vo Švedsku sú to čísla veľa vyššie, 20 či 30 No a myslím si, že všetko, čo sa týka rybolovnej politiky, by sa malo niesť e, v duchu transparentnosti a verejnej kontroly, aby e, všetci vedeli, e, kto má aké práva na výlov a tak ďalej. A k tomu som tiež predložil pozmeňovacie návrhy. Pán predseda, my všetci v parlamente tvrdíme, že chceme udržateľnú rybolovnú politiku, ale v praxi je komisia vystavená naozaj silnej opozícii zo strany mnohých poslancov, ktorí chcú blokovať eh, serióznu reformu a chcú pokračovať tak, ako doposiaľ. Aj platí to pre mnohé vlády a je potrebné, aby sme ich eh, porazili, ak chceme mať udržateľné, udržateľné eh, stavy rýb do budúcna. A ja dúfam, že v našom výbore sa nám podarí zjednotiť naprieč politickým spektrom v prospech naozaj e, dohlbky zachádzajúcej reformy. Áno, kritizovať to je jednoduché, ale keď príde na rozhodnutia, áno, ak sa niekomu nepáči to, čo sa tu navrhuje, tak prídite s alternatívami, e, navrhnite Um, ja sa pozerám keď na Richarda Zeberatu. E, Rakúsko nie je nejakou uh, svetoznámou uh, rybolovnou uh, veľmocou, ale možno aj takíto kolegovia by mohli prísť so svojimi návrhmi. Ich, potrebu, ich podporu budeme tiež potrebovať, ak chceme presadiť naozaj radikálnu reformu. Takže nemôžeme pokračovať tak ako teraz. Nebudeme mať ryby, keď nebudú ryby, nebudú ani rybári musíme konať podľa vedeckých poznatkov a musíme prijať eh, určité eh, veľmi tvrdé opatrenia, ktoré sa nám vyplatia z dlhodobého hľadiska. Budeme mať eh, zdravé moria, budeme mať úspešný rybársky priemysel, budeme mať množstvo rýb do budúcna. Ďakujem, ďakujem pekne, Chris Davis. Áno, je teraz čas rozhodnúť a musíme to rozhodnutie najskôr prediskutovať. A teraz dostáva za EPP slovo Christopher Fielner a potom Linda McEwen za SAD. Christopher Fielner, bitte. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Chris. Uh... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Chris. Uh, ja mám taký pocit uh, z toho, čo som počul, že kolega trocha dramatizuje a preháňa, ale teraz to skutočne, teraz trafil kniec po hlavičke. Eh, ja som absolvoval veľa rôznych eh, diskusí na túto tému a som veľmi rád, že ste sa ujali tohto spisu v tomto výbore, lebo nebudem opakovať to, čo už ste povedali, ale ja mám taký dojem, že ak sa nám to teraz nepodarí, tak už nebudeme mať druhú šancu. Eh, Komisár rybolov, keď nám, komisárka keď nám povedala, že 90 v podstate e, tej populácie by sa do desiatich rokov mohlo vyčerpať, tak má pravdu. A máme veľa dôkazov na to, aj, že politika a politické rozhodnutia fungujú. To platí aj pre Baltické more. Pred e, pár rokmi sme diskutovali práve o zákazu výlovu tresky z Baltského mora, lebo hrozilo vyhnutie. A e, teraz už sa hovorí o populácii tresky ako o udržateľnej. V podstate je to teda otázka správnych politík a preto hoci sme v takejto dramatickej situácii, som celkom optimista, lebo viem, že nakoniec môžeme dosiahnuť, eh, čo chceme. A tento výbor môže podporiť eh, iniciatívu komisárky a komisie ako takej, lebo v tom širokom zmysle slova sa tá politika uberá správnym smerom a to, čo ste vy k tomu, e, čím ste vy k tomu prispeli, podporujem. Chcem sa zamerať možno na tri také základné veci. Jednak regionalizácia, hoci e, sú tam určité technické a právne aspekty, je dôležité zvýšiť legitimitu politiky, tak aby ľudia, ktorých sa to týka, mali pocit a e, cítili, že sú to pravidlá, ktoré zodpovedajú realite, lebo ak sa nám toto nepodarí, ak nedosiahneme tú legitimitu, ľudia tie pravidlá jednoducho nebudú dodržiavať. Takže toto je zásadne dôležité. A pokiaľ ide o kvóty výlovu, myslím, že treba privítať e, návrh, aby boli záväzné pre členské štáty. A to, ako sa potom budú uplatňovať, samozrejme by malo byť na členských štátoch, ale musíme zabezpečiť, aby to fungovalo. Už sme mali všelijaké rôzne programy na šrotovanie rybárskych lodí a tak ďalej. A mm, nakoniec sme zistili, že to bolo až nadmerne e, subvencované a tak ďalej. Ale Napríklad e, tie e, prenosné e, kvóty na výlov, to sa osvedčilo. Mm, všetky problémy z hľadiska životného prostredia veľmi často súvisia s tým, že ľudia sa nestarajú o to, čo nie je ich, čo nevlastnia, ale keď budú napríklad vlastniť, tak povediať, tie kvóty, tak si myslím, že sa dosiahne určitá zmena a zlepšenie Eh, hovorili ste tu o, o Rakúsku, ale možno ste mali na mysli skôr Austráliu, pokiaľ eh, v súvislosti s tými eh, kvotami na výlov. A myslím, že by sme sa mali takisto zamerať na tie rybárske rybolovné dohody s tretími krajinami, lebo aj v tomto smere hm, sa môžu dosiahnuť zlepšenia, ale v zásade Ide o to, aby e, európsky e, rybári e, sa riadili tými pravidlami, ktoré sú stanovené, lebo nakoniec my za to platíme, musia sa chovať zodpovedne z hľadiska environmentálneho. A to je zatiaľ všetko. Nemám až toľko pozmeňovacích a doplňujúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale ide hlavne o to, aby e, členské štáty skutočne v tejto oblasti spolupracovali, efektívne spolupracovali. Najdôležitejšie e, však je to, aby e, tento výbor sa ujal možno nie ani tak formálneho vedenia, ako morma, morálneho vedenia. A to vo vzťahu k politikom e, v jednotlivých členských štátoch aj v tomto parlamente. Ehm, e, samozrejme, musíme osloviť viac ministrov, nielen ministrov e, zodpovedných za rybolov, a musíme jednoducho osloviť širšie spektrum politikov, aby sa začali zaoberať spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva. Takže myslím, že týmto smerom by sme sa mali uberať. Ďakujem. A teraz e, prosím kolegyňu, aby sa ujala slova. E, áno, toto je veľmi dôležitý spis. E, a podstate je to poprvý raz, e, keď uplatňujeme e, postup spolurozhodovania a už sa na túto tému rozvinula veľmi široká debata, do ktorej sa zapojili politici, e, rybári a tak ďalej. Samozrejme, rybári majú sklony obviňovať zo všetkého Brusel, ale ide o to, aby aj oni plnili svoju zodpovednosť a pravidlá e, politiky rybného hospodárstva. Ale treba, aby sa mohli e, k týmto otázkam aj rybári e, vyjadriť. Podporujem väčšinu z toho, čo povedal Chris. E, najdôležitejšie je, aby sme zachovali tie populácie rýb do budúcnosti a aby sme vychádzali v tejto snahe z nezávislých vedeckých eh, poznatkov a eh, nie len z eh, informácií Rady pre balský rybolov. Mali by sme to teda podporiť a mali by sme pokračovať v tom smere, ktorý sme nastavili, hoci to nie je jednoduché. Ak sa vám to teda nepáči, môžete samozrejme prísť s protinávrhom E, môžete samozrejme e, prísť s alternatívou. U nás e, ľudia veľmi rýchlo zaujímajú stanoviska, napríklad pokiaľ ide o odvrhnuté výlovky a tak ďalej, tak treba prísť s alternatívnym návrhom, ako sa to dá riešiť. Pokiaľ ide o tie prenosné koncesie na výlov, je to niečo, o čom treba ďalej diskutovať. Jasné je to, že ten systém momentálne napríklad u nás je veľmi nepriehľadný. Vlastne ani sa nevie, kto pra, prakticky kto presne má e, povolenia alebo koncesie na e, výlov 90 až 96 vlastní 20 až 23 e, producentských organizácií a len malé percento v podstate patrí tým malým rybárom. Ehm, títo menší e, rybári musia e, platiť tým producentským organizáciám a chcú mať väčší podiel na výlove, takže tento celý systém prenosných kvót by sa mal prehodnotiť. E, to je niečo ako v prípade napríklad futbalových e, klubov, kde takisto niekedy tie vlastnícke vzťahy sú nejasné a nevie sa, kto ich vlastní. Takže toto e, treba spriehľadniť. A celý ten systém prevoditeľných alebo prenosných koncesí treba prepracovať. Samozrejme, my sa vždy snažíme o to správne e, e, hm, Chris hovoril o, o e, napríklad určitých hm, nezákonných aktivitách v oblasti výlovu, napríklad sa to týkalo Šetlenských ostrov a podobne. Točia sa tam veľké peniaze, okolo 60 miliónov Liger napríklad. Takže treba zabezpečiť, aby všetci hrali e, podľa e, pravidiel a aby boli e, takisto aby bola zabezpečená aj návratnosť budúcich investícií. Pokiaľ ide o tie návrhy decentralizácie a regionalizácie, myslím, že chápem, čo za tým stojí, ale Nezdá sa, že je tu jasne definované, ako to prakticky funguje. Treba to e, jasne zakotviť e, v zákone. Hovorí sa tu o potrebe viacročných plánov, ale už sa nehovorí o tom, ako budú fungovať. Predpokladáme, že sú to interregionálne plány pre Severnú Európu, Balt, Baltickú oblasť a tak ďalej. Ale kto to bude vlastne riadiť? Kto ich bude vytvárať? Kto bude stanovovať lehoty? Ako sa budú eh, kontrolovať, či ako sa bude kontrolovať ich plnenie? Ako to bude prebiehať na úrovni členských štátov alebo eh, na úrovni Európskej únie? Musíme to e, definovať, lebo ináč v podstate príjmeme zákon bez toho, aby sme vlastne definovali, kto sa má ujať iniciatívy, kto to má riadiť. Takisto by sme e, mali e, sa pokúsiť e, získať e, podporu pobrežných komunít lebo tie veľké podniky rybolovné podniky, v oblasti e, e, rybolovu e, pomerne málo napríklad investujú do týchto pobrežných komunít, takže treba získať aj podporu týchto komunít. A takisto, keď sa zaoberáme oblasťou rybolovu, Mali by sme sa zamerať na pracovné podmienky ľudí, ktorí e, v tejto oblasti pracujú. E, často sa e, pýtam, aké percento ľudí, ktorí pracujú na našich rybárskych lodiach, sú občanmi tretich krajín títo ľudia nedostávajú riadny plat, nedostávajú ani v našom prípade minimálny e, plat, ktorý platí v Británii, nemajú žiadne práva a tak ďalej. Viem, že komisia sa pred mnohými rokmi snažila zaviesť akúsi reguláciu do tejto oblasti, ale veľa sa nepodarilo urobiť. Um, takisto sa e, často vyhýbame otázke e, ľudí, ktorí pracujú na napríklad trajektoch a iných plavidlách a vôbec nemajú právo napríklad vstúpiť na teritorium našich krajín a e, podobne e, niečo, čím by sme sa takisto mali zaoberať. No a napokon chcem povedať, že Chris má pravdu. Toto je skutočne taký test e, nášho parlamentu a už sa nemožno viac vyhovárať a zvádzať vínu na ministrov alebo na niekoho iného. Musíme jednoducho prijať rozhodnutie a musíme zohrať svoju rolu i v rámci tohto výboru, lebo keď e, nakoniec nebudeme mať e, udržateľný, e, udržateľné rybné hospodárstvo, nikam sa nedopracujeme Aké sú teda alternatívy? E, keď sa vám nepáči návrh komisie, samozrejme môžete prísť e, s alternatívnymi návrhmi. To si treba uvedomiť. A všetci tí, e, ktorí si myslia, že všetci tí, ktorí e, kritizujú tento návrh, tak e, pravdepodobne sa snažia v podstate oddialiť e, to a spomaliť celý ten proces. A našou zodpovednosťou je, aby sme tomu zabránili, aby sme to rozhodo- ten rozhodovací proces dokončili. Ďakujem vám. A teraz aj kód za zelených. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú správu a e, dúfam, že skutočne e, e, naplníme svoju zodpovednosť a splníme svoju zodpovednosť. Je dôležité, aby sme to jednoducho len ne, neprehrali e, na e, e, ten výbor pre rybolov, tak ako sa niektoré polnohospodárske otázky prehrávajú na výbor pre polnohospodárstvo. Ja chcem ale poďakovať Krisovi za tú správu, ktorú môžeme do značnej miery podporiť Mm, všetky tie aspekty, o ktorých e, tam hovoril, udržateľnosť, e, zdravý mori a tak ďalej, to všetko mm, môžeme podporiť, ale sú tu ešte dve také dôležité e, témy, na ktoré sa treba zamerať. Jednak je to kapacita flotíl a samozrejme tie prednostné koncesie. To sú tie dve témy, ktoré sú podľa mňa zásadné, zásadné. takže začníme tou kapacitou flotíl. To je kľúčový problém. Máme príliš veľa, príliš veľkých rybárskych lodí mm, a to je niečo, s čím musíme niečo urobiť. To znamená, s kapacitou rybárskych flotíl musíme niečo urobiť a ja uvažujem o tom, ako mm, túto časť správy ešte viac podporiť, lebo je skutočne kľúčová. A Ide o to, koľko lodí vlastne máme, akým to má vplyv na rybolov a ktoré vlastne z nich majú najhorší vplyv na životné prostredie. A toto by sme mali z tých flotil akýmsi spôsobom e, e, vylúčiť tak, aby to z environmentálneho hľadiska bolo priateľnejšie. Takže potrebujeme nielen analýzy, ale aj programy na obmedzenie počtu plavidiel a e, elimináciu tých, ktorý, ktoré sú nevhodné. Tá kapacita flotil by mala byť viac prepojená s viacročnými plánmi. Samozrejme, treba e, vypracovať hodnotenie kapacity flotíl a e, vypraco- treba vypracovať aj stratégie na identifikovanie tej nadmernej kapacity v rámci tých viacročných plánov. Toto je veľmi dôležité a na tom budeme pracovať. Takže to je jedna vec, e, kapacita flotil. A potom teda e, tieto prenosné koncesie na rybolov. Je to do istej miery emocionálna otázka a Chris e, E, možno niekedy preháňa, ale má nakoniec vždy e, pravdu, tak ako povedala e, kolegyňa. Takže pokiaľ ide o tieto prenosné koncesie, je to niečo, čím sa zaoberajú aj mimovládne organizácie a podobne. A tieto, tento systém, hovorí sa, že tento systém pomáha znižovať kapacitu flotil, ale to je nezmysel, to nefunguje takto. Takže treba sa na to zabera, za, zamerať, lebo vieme, e, ako to e, teraz v rôznych e, krajinách funguje a vieme, že to neprispieva k zníženiu kapacity flotil, napríklad v Holandsku, kde máme takéto prenosné kvóty a zároveň stále veľký problém s nadmernou kapacitou rybárskych flotíl takže e, tie prenosné e, koncesie nepomáhajú túto kapacitu znížiť. Ďalej, pohľad na ryby ako také. Je to komodita alebo je to nejaký verejný e, zdroj? Podľa mňa je to skutočne prírodný zdroj a my musíme byť veľmi práve opatrní keď túto otázku riešime práve z hľadiska prenosných e, koncesí. E, najmä e, keď uvažujeme o určitých opatreniach, ktoré budú záväzné pre členské štáty. S tým súvisí aj právo na rybolov, ale právo na rybolov udržateľným spôsobom. E, tak, aby rybolov prispieval k miestnému hospodárstvu. Samozrejme, treba stanoviť pravidlá pre používanie rybárskej výstroje, pre e, neželané výlovky, odvrhnuté výlovky a tak ďalej. E, súvisí s tým aj spotreba paliva. A, takže všetky tieto kritériá by mali byť zohľadnené pri posudzovaní práva ľudí na rybolov udržateľným spôsobom. Toto by malo byť to jadro a potom môžeme uvažovať o prenosných koncesiách na rybolov, ale ja osobne nie som presvedčený, že by to malo byť niečo povinné, tak ako sa to navrhuje teraz, lebo s tým súvisí potom veľa problémov, ako sa to vlastne bude e, praktikovať a ak tieto problémy nebudeme riešiť, bude to potom pôsobiť problémy. Mali by sme teda byť v tejto fáze kritickejší a objektívnejší a ak sa nám napokon e, podarí v tomto výbore e, riešiť otázku kapacity flotíl a prenosných koncesí, tak potom prispejeme niečím podstatným aj k práci e, výboru pre e, rybné hospodárstvo. A ja sa teším na veľmi plodnú diskusiu o týchto otázkach s Krysom a s ďalšími kolegami a dúfam, že sa nám podarí skutočne e, niečo zmeniť. Ďakujem. A teraz sa hlási Martin Kelehen. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade e, sa chcem e, ospravedlniť za e, svoju kolegyňu, ktorá nemohla prísť na toto zasadnutie, takže poviem v jej mene niekoľko vecí. Chcem Krysovi poďakovať za prácu, ktorú vykonal. Myslím, že v tomto smere skutočne sa uberá v tejto oblasti sa uberá správnym smerom a je to E, pomerne náročná oblasť. E, je tu zapojených e, veľa rôznych záujmov, aj protichodných. Mm, a je dôležité, aby mm, tento výbor zohral v tejto oblasti svoju rolu a to tak, aby sa veci uberali správnym smerom. <clears throat> Tá spoločná No, politika v oblasti rybného hospodárstva bola e, doposiaľ skutočne e, neúčinná a veľkým sklamaním podľa mnohých e, a v podstate nepomohla ani rybolovu a priemyslu rybolovu, ktorý je nesmierne zraniteľný ako už povedali mnohí, e, ide nám o skutočnú reformu, aby sme dosiahli jednak zdravé populácie rýb a prosperujúci sektor rybolovu. E, táto reforma nám e, v podstate ponúka jedinečnú príležitosť, aby sme riešili otázku odvrhnutých výlovkov a aby sme v podstate nahradili tie e, nepružné e, e, pravidlá, ktoré sa doteraz uplatňovali na makroekonomickej úrovni. Pokiaľ ide o akvakultúru, musíme riešiť spolahlivosť dovážaného krmiva v pozmeňovacom návrhu 96 e, podporujeme mm, udržateľný e, rybolov a e, hovoríme tam o zákaze, o potrebe zákazu praktiky odbrhnutých výlovkov a hovoríme o maximalizácii alebo maximálnej miere výnosnosti, výnosov, udržateľných výnosov a to e, všetko musí byť v súlade s tými záväzkami, e, ktoré sme v oblasti rybného hospodárstva prijali do roku 2015. Samozrejme, treba diskutovať o tom, či do roku 2015 je možné eh, dosiahnuť tieto eh, maximálne udržateľné výnosy. A dlhodobá ambícia by mala byť eh, v podstate zabrániť odvrhovaniu výlovkov nielen teda hm, tých komerčne lovených rýb, ale všetkých rýb. E, to znamená, že by sa mal vytvoriť, vytvoriť potrebný rámec e, na dosiahnutie tohto cieľa. Pokiaľ ide o kvóty, tie by mali podľa nás e, riadiť členské štáty tak, aby to zodpovedalo ich vnútroštátnym prioritám. A vo všeobecnosti podporujeme viac regionalizovanú politiku v oblasti rybného hospodárstva a zavádzanie e, opatrení, e, ktoré zodpovedajú podmienkam v jednotlivých štátoch. E, a napokon chcem povedať, že samozrejme sa teším na spoluprácu s krysom pri dosahovaní týchto cieľov. Ďakujem Martinovi Kelegenovi. A teraz ďakujem pán Ferreira. Ďakujem myslím, že kolegovia už identifikovali niekoľko kritických zásadných bodov tejto reformy a David už e, treba povedať, že skutočne vykonal e, veľmi, veľmi dobrú prácu vo svojom stanovisku. Treba však zdôrazniť niektoré veci, o ktorých sa ešte doposiaľ dostatočne nehovorilo. Stručne, prvý aspekt je tá, tá obrovská rozmanitosť situácií e, v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Máme tu obrovskú diverzitu, rozmanitosť, napríklad pokiaľ ide o zloženie flotíl, o charakter, pokiaľ ide o charakteristiky týchto flotíl, e, spôsob výlovu a podobne. To je obrovská rozmanitosť a spoločná e, politika v oblasti rybného hospodárstva toto všetko musí zohľadňovať, lebo ak nie, bude to mať e, veľmi negatívne následky. A zohľadnenie týchto, tejto rozmanitosti znamená takisto brať do úvahy e, otázku e, v podstate priblíženie sa, priblíženia sa tým pobrežným komunitám a podobne pri definovaní jednotlivých politík. Myslím, že toto je jeden z hlavných nedostatkov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Je prosto príliš centralizovaná a neberie do úvahy tie konkrétne podmienky, lebo keď sa to potom rozmení na drobné, tak povediac, tak eh, je evidentné, že ju nemožno aplikovať celkovo, alebo eh, že niektoré veci nie sú možné, alebo dokonca, že niekedy prináša aj úplne opačné eh, výsledky, než sa očakávalo. A eh, ten, tá kapitola o regionalizácii, o tom už hovorili mnohí, je z tohto hľadiska veľmi nedostatočná. E, takže e, e, Samozrejme, uvádza sa tu argument, že zmluva o fungovaní Európskej únie neumožňuje ísť ďalej, ale myslím, že keď sa chce, všetko je možné, takže je zásadne dôležité e, ísť nad rámec tej regionalizácie, o ktorej sa hovorí e, v súčasnom e, materiáli. Takže musíme poznať tú skutočnú realitu, konkrétnu realitu v jednotlivých krajinách. A to je jeden z veľkých nedostatkov súčasnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. V podstate je to tá neznalosť konkrétnej reality Hovorilo sa tu o nadmernej kapacite e, rybárskych flotíl, ale takéto konštatovanie ako také e, nestačí. Musíme presne definovať, v ktorých krajinách e, je takáto situácia. Ja už som um, hovoril, že sme požiadali komisiu o údaje aby nám, e, ktoré by nám ukázali, kde dochádza k takejto nadmernej kapacite, v akom type flotíl a tak podobne, aby skutočne sme mali akýsi profil o tom, čo to vlastne, alebo profil tejto e, nadmernej kapacity flotíl. Takže ide o to, aby sme mali konkrétnu znalosť e, rybárskych flotíl v jednotlivých štátoch, lebo ak toto nenastane, e, budeme, doposi- budeme aj naďalej v podstate v rovnakej situácii ako teraz. To znamená, že tá celková koncepcia nebude fungovať. E, povedzme si úprimne, že doposiaľ m, mm, e, tie štúdie, ktoré sa zaoberali systémom prenosných koncesí e, priniesli v podstate veľmi rozporúplné e, výsledky. A to je veľmi, to je, je ďalší dôvod na to, aby e, sa členské štáty rozhodli, či chcú alebo nechcú takýto systém uplatňovať a používať. Sú situácie, kde napríklad e, prevláda najmä pobrežný e, rybolov a v tomto prípade takýto systém môže mať veľmi neblahé dôsledky. E, takže v takomto prípade napríklad uvažovať o tom, aby niečo podobného bolo záväzné, je, bude veľmi kontraproduktívne. Um, E, pokiaľ ide napríklad o zníženie kapacity e, e, flotil, rybárskych flotil, treba povedať, že zníženie kapacity nie vždy viedlo k obmedzeniu objemu výlovu, lebo jednoduché zníženie počtu plavidiel nemusí automaticky znamenať zníženie objemu výlovu, lebo menší počet plavidiel môže sa snažiť o výlov väčšieho e, počtu rýb. To znamená, že toto samé o sebe nemusí vôbec automaticky viesť e, k zvýšeniu udržateľnosti rybolovu. Takže e, to ešte na margo tej záväznej povahy tohto systému v jednotlivých krajinách. Hovoria o tom e, aj e, mimovládne organizácie a predkladajú alternatívy. Keď e, hovoríme o kvalite flotíl, treba hovoriť aj o význame a dôležitosti pobrežného rybolovu, rybolovu v malom meradle. Tu sú rôzne opatrenia, ktoré takisto možno e, prijať, napríklad určitá pozitívna diskriminácia takýchto flotív e, rybolovu v malom meradle, e, pretože je to niečo, čo prináša mnohé synergické efekty, lepšie využívanie energií, výlov, ktorý je z hľadiska udržateľnosti podstate, podstatne produktívnejší a takisto napríklad e, môžeme tu uvažovať o akomsi priestorom vydelení e, aktivít rôznych typov rybárskych flotíl a pravidel. Takže treba v tomto smere brať do úvahy e, všetky tie pozitívne skúsenosti. Takže to sú všetko alternatívy a možnosti, e, ktoré sa bohužiaľ neberú do úvahy, ale mali by sa, mali by sa e, takisto zohľadniť. No a napokon, pokiaľ ide o význam zlepšenia e, znalosti e, dostupných e, zdrojov. Máme e, politiku rybného hospodárstva, e, ktorá je spoločná, ale väčšia časť nákladov, ktoré s ňou súvisia, je niečo, čo nakoniec spočíva na pleciach členských štátov. Takže treba si uvedomiť, že e, nie je možné, aby Európska únia e, mala v podstate absolútnu právomoc, pokiaľ ide o e, rybné hospodárstvo a aby ale tie finančné dôsledky všetkých rozhodnutí nakoniec znášali členské štáty. V mnohých prípadoch sa stretávame s, veľkou, s veľmi nedostatočnou informovanosťou o konkrétnych e, podmienkach e, v jednotlivých e, členských štátoch a to má často veľmi nebláhé dôsledky. Je preto dôležité, aby e, sa zvýšilo e, percento alebo zvýšila miera zapojenia Európskej únie do snách o získavanie relevantných e, údajov. A napokon by som ešte chcel povedať jednu vec. Spoločná politika v oblasti e, rybného hospodárstva má e, environmentálnu dimenziu, ktorá je nepochybne dôležitá, ale, ale má takisto aj hospodárskú a sociálnu dimenziu. A v návrhu komisie sú tieto dimenzie podcenené. E, environmentálna dimenzia je v podstate spochybnená tým, že sa ne zohľadňuje dostatočným spôsobom, nezohľadňujú tie ďalšie e, dve. Musíme e, tu hovoriť jednoducho o ľuďoch, e, napríklad, ktorí riskujú svoj život, keď vyplávajú na more, aby vykonávali svoju činnosť, činnosť v podmienkach napríklad, ktoré sú veľmi, veľmi nebezpečné. A to preto, aby zabezpečili základné e, životné prostriedky pre svoje rodiny. Takže to je e, niečo, e, čo musíme takisto zohľadniť. To znamená zaoberať sa aj tým hospodárskym a sociálnym aspektom rybolovu. Ináč sa nám nepodarí naplniť ani tie environmentálne ciele A to aj napriek tomu, e, ak budeme naďalej napríklad zostorovať a e, sprísňovať kontroly a podobne. Ďakujem. Takže teraz sme si vypočuli všetkých tenevých spravodajcov. Nedbal som na rečnícky čas, nechal som každého hovoriť, koľko chcel. A teraz dostanú slovo kolegyne a kolegovia, bežní členovia. Chcel by som tu navrhnúť istý časový rámec, aby ešte Chris Davis mal možnosť aj zodpovedať otázky, potom ešte dáme aj slovo komisii, takže rečnícky čas teraz obmedzím na dve minúty. A teraz, ako prvý, pán Peter Van Dalen. <clears throat> Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že súhlasím s správou komisie aj s tým, čo k tomu povedal spravodajca. Skutočne potrebujeme mať reformu, lovíme príliš intenzívne, máme príliš veľa eh, lodí, príliš veľa rýb, tak povedať, zahadzujeme. To znamená, že musíme v tejto oblasti konať. Zameral by som sa na pár cieľov. Celkovo si myslím, že táto správa by mala byť ambiciozná. To znamená, že mala by sa zameriavať na také metódy lovu, ktoré nezaťažujú životné prostredie, to je návrh 73. Bolo by dobré to ešte trošku rozpracovať. Ide tu skutočne o také lovné metódy, ktoré chránia životné prostredie. To sú tie postupy, ktoré chceme podporovať. Chceme dať životnému prostrediu príležitosť, aby sa zotavilo a nechceme ho poškodzovať. Takže je dôležité ešte na tom trošku popracovať. Žiaľ je to tak, že rybolovná politika je zadefinovaná politickými rozhodnutiami. A čo sa týka vedcov, expertov, ktorí k tomu zaujímajú stanovisko, nie sú dostatočne braní do úvahy. To znamená, že dôležité je sa tu viac opierať o vedecké poznatky. Podľa mňa to je dôležité doplniť do správy a v tejto súvislosti predložím pozmeňujúci návrh. No a potom ešte jedna vec, o ktorej sa doteraz nehovorilo. Ide tu o daňové úlavy pre rybárov, ktorí sa rozhodnú, že skoncujú s touto činnosťou. V našej krajine je veľa takýchto rybárov, tým sa menia samozrejme aj rybolovné kapacity. Je dôležité, aby títo ľudia si našli novú prácu. A samozrejme, ak začnete s novou prácou, tak je dôležité poskytnúť takú možnosť, aby v prvom roku novej činnosti ste mali istú daňovú úľavu, aby sa vám uľahčil tento významný krok a tuto je potom možno, veľká možnosť znížiť výlovy. Takže bolo by dôležité poskytnúť daňové e, stimuly pre rybárov, ktorí už ne, nebudú pracovať ďalej ako rybári. A potom samozrejme zamyslíme sa nad tým, ako my postupujeme, ako konáme. Napríklad v Štrásburgu častokrát vidím, že veľmi veľa ľudí je ryby, je tam veľa suši, reštaurácií, to znamená, že je to naše správanie, ktoré musíme zmeniť. A mali by sme asi jesť menej rýb. No a potom, pán predseda, ešte dovolte jednu pripomienku to poviem tak povedať, nad rámec svojho stanoveného, stanoveného času. Ide tu o prerozdelenie rečníckého času. Áno, ja som tu náhradník a musím povedať, že som bol trošku prekvapený, že je možné, že toľko rečníkov môže vystúpiť a hneď vlastne v prvom kole máme obmedzený rečnícky čas a pri tom prvom kole takéto obmedzenie času nebolo. Áno, ďakujem pekne za pripomienku. Je to veľmi dôležitá téma, s tým súhlasím, ale môžem povedať mene koordinátorov, že každá téma je dôležitá. Samozrejme, každý spravodajca chce mať dostatok času k dispozícii, preto dnes sme si trošku viac naplánovali času pre túto tému. Teraz prečítam tých, ktorí vystúpia a potom ukončím rečnícky zoznam. Anna, Karl Schlüter, Richard Seber und Lajos Bokros. Ja, ist das Takže to boli naši rečníci. A teraz ako prvý ako prvá, prvý vystúpi pán Bokroš. Šanem Jánoš. Pán Jánoš Áder. Ďakujem pekne. Musím povedať, že ja sa volám Jánoš, nie Jonas. To, sú, to je úplne iné meno, ale nevadí. Ja som veľmi pozorne počúval, musím povedať. A chýba mi to trošku jedna vec. Každý rečník, ktorý vystúpil, tak vlastne hovoril iba o rybolove na moriach a nehovoril o rybolove v sladkých vodách. Musíme si uvedomiť, že 75 výlovu rýb pochádza z mori, to je pravda, a jedna štvrtina je teda zo sladkých vôd. Ja teda súhlasím s tým, že samozrejme je dôležité, aby sme chránili populácie rýb v moriach, ale samozrejme musíme myslieť aj na populácie rýb v eh, našich riekach v Európe, v jazerách. To je veľmi dôležité. Konec koncov ide tú istú kultúru, eh, rybolovnú kultúru, ktorá je veľmi stará, má niekoľko tisíc rokov a preto musíme aj o tom hovoriť. Viacerí spomínali napríklad lososa, a všetci vieme, že losos je veľmi chutná ryba, ale ja sa vás chcem spýtať, poznáte napríklad ryby z Dunaja, ako napríklad e, kapra alebo struha, alebo sú tu aj ďalšie ryby? A ja by som vám odporúčil, aby ste ochutnali tieto ryby a iste zistíte, že sú to veľmi chutné ryby, podobne ako tie ryby z morí. Preto by som chcel poprosiť pána Krisa Davisa, aby stiahol alebo odvolal svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré jednoducho znevýhodňujú rybolov mimo mori. Ak by to pán Davis nespravil, chcel by som požiadať, aby kolegyne, kolegovia potom nepodporili tieto návrhy pána Davisa. Ja si myslím, že tieto návrhy sú diskriminujúce, kontraproduktívne a chcel by som poukázať na to, že aj v Veľkej Británii je rybolov v sladkých vodách a myslím si, že musíme sa aj touto témou zaoberať. Musíme myslieť aj našich britských kolegov, ktorí chovajú a lovia napríklad pstruhy. Samozrejme musíme si uvedomiť, aká bola politika v oblasti rybolov v posledných rokoch a musíme si uvedomiť, že, že dôležité sú opatrenia na chránenie biodiverzity aj vo sladkých vodách, preto by som chcel poprosiť, aby pán Davis v tejto súvislosti odvolal svoje návrhy. Ďakujem pekne, pán Áder, a teraz pán Karl Schlüter a potom Richard Zeber. Ďakujem pekne, Chris, za tvoju správu. Myslím si, že ten názov tej správy nie je správny. E, ref, e, tá reforma spoločnej politiky. No asi to nie je dobrý názor, skôr by to malo byť e, nové riadenie alebo lepšie riadenie. No a čo sa týka jednotlivých bodov, mne sa nepáčia tie prenosné kvóty, musím povedať, lebo tá bežná trhová logika je taká, že väčší pohltí menšieho, jednoducho tak to je, aspoň ja to vždy vidím. A akurát by som dokázal s tým súhlasiť pod jednou podmienkou. Konec koncov spomínalo sa o to, že ryby by sa mali množiť. Ja viem, že, že je to taká, taký zvláštny obraz, keď tu hovoríme o reprodukcii rýb. Musím si ako to prebieha. A oni to vykonávajú sami, sami sa množia. Nie sú to ľudia, ktorí ich, tak povediac, rozmnožujú. To znamená, že musíme si uvedomiť, že tie rybolovné kvóty mali byť poskytnuté vlastne občanom. A ak nejaký profesionálny e, rybár by sa chcel venovať rybolovu, tak mal by od e, jednotných občanov kúpiť tieto kvóty. Myslím si, že bolo by možné ísť takouto cestou. Viem, z technického hľadiska by to bolo iste zložité, ale musíme si uvedomiť, že každý jednotlivý občan má nárok na tieto ryby a myslím si, že je nesprávne poskytovať tieto kvóty tým najväčším flotilám, najväčším lodiam. Podľa mňa tieto kvóty mali patriť občanom, ak to niekto chce uplatňovať alebo chce využiť tieto kvóty, tak môže ich kúpiť od ďalších občanov. Jednoducho je to spoločné bohatstvo, spoločné aktívum, ktoré je nutné eh, využívať. Ja som bol v poslednom volebnom období spravodajcom pre eh, šortovanie eh, lodí a chcel by som povedať, že je veľmi dôležité, aby sme tu nevytvárali nejaké skryté stimuly alebo aby vytvárali sme nejaký druhý, druhotný trh pre, pre likvidáciu lodí. Musíme si uvedomiť, že dôležité je Eh, pokrývať iba tie náklady, ktoré sa týkajú toho, aby ste vašu loď priniesli na miesto zošrotovania, aby sme tu nevytvárali nejaké také zvrátené stimuly. Čo sa týka akvakultúry, ja súhlasím s vami, že je to otázka udržateľnosti, ale keď si uvedeme, aká je, ak, ako fungujú akvakultúry, tak musíme sa viac zamerať na také ryby, ktoré nie sú dravcami. Takže dobre, je jednoduché, je zložité nájsť e, odbyt pre niektoré typy rýb. Dobre, možno v prípade kapra to možno nie je tak, ale potom sú tu ďalšie otázky, ako riešiť ryby, ktoré nie sú dravce a potom aj s tými vedľajšími výlovmi. Ja súhlasím s väčšinou návrhov, ktoré si e, predniesol. Sú tam určite zmeny, ktoré by som chcel zmeniť, ale myslím si, že to smerovanie je veľmi dobré. Je to reforma vlastne riadenia a riadenia rybolovného hospodárstva. Ďakujem pekne, pán Šliter a teraz pán Richard Zeber. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som sa poďakovať Chrisovi Davisovi, ako aj tieňovým spravodajcom, za tú prácu, ktorú teraz odviedli. Myslím si, že je jasné, že ide tu o veľmi dôležitú oblasť, je tu veľká zodpovednosť, ktorú musíme riešiť spoločne. A v Európe sme pomerne ďaleko postup do tejto oblasti. Teraz, keď si pozrite čísla, tak vidíte, že je tu ešte veľký problém, veľa práce. Každá štvrtá ryba, ktorá je vylovená, sa hodí naspäť do vody, zdôrazne už mŕtva. Takže je to veľmi zložité. E, každoročne pribúdajú nové e, lode. Vidíme to správe pán Davisa, tie flotily rastú 3%, a to znamená, že je dôležité konať intenzívnejšie. To, čo navrhla komisia, podľa mňa ide skutočne tým správnym smerom a je preto zásadné, aby sme na jednej strane posilnili tú databázu, ktorú máme a aby sme tu nemali nejaké e, stanoviská a expertízy, ktoré by nejakým spôsobom narušovali to, o čom tu hovoríme. Musíme si uvedomiť, aká je tu úloha spoločenstva a členských štátov. Musíme tieto úlohy rozumne prerozdeliť. Podľa mňa by bolo spoloč... dobre, keď sme spoločne stanovili celkové kvóty, potom to prerozdelili na štáty, ale mikromanagement by sme prenechali na úrovni členských štátov. To ešte sa týka aj tých eh, malých rybárov, ktorí si môžu rezervovať eh, menšie kvóty, ako bolo by to napríklad 20 dôležité, aby sme tu mali aj takéto kvóty pre tradičný rybolov ale dôležité, aby spoločenstvo nezasahovalo do toho mikroriadenia. No a potom, čo je s tým priamo prepojené, je vysoká transparentnosť. Doteraz, čo sme spravili zle, je to, že máme veľmi netransparentnú túto oblasť. Tu skutočne musíme e, si uvedomiť, sú tu mnohé prípady, o ktorých hovoril e, Chris, sú tu veľké hospodárske škody a keby sme mali tie správne čísla, bolo by to úplne iné. Takže dôležité, aby tu sme mali aj sankčný mechanizmus, ktorý funguje. Ten hlavný problém, ktorý tu máme, je, že ak teda niekto ilegálne vykonáva rybolov, musí byť jasné to, aby tie, ten, tie tresty boli primerané a prísne, aby sme zabránili týmto praktikám. Som veľmi rád, že náš výbor pre životné prostredie sa zaoberá touto dôležitou oblasťou a myslím si, že prenechať tú vec iba rybárom, to bola veľká chyba, ktorú sme sa teraz dopustili. Ďakujem pekne, pán Ziber, a ako posledný vystúpi pán Lajoš Bokroš. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja som z krajiny, ktorá nemá prístup k moriam, takže nebudem nejako veľmi dlho hovoriť o rybolove na moriach, ale zároveň si myslím, že sú tu ďalšie dôležité oblasti, kde táto správa mala byť upravená a zlepšená. Je tu jedna vec, ktorá tu veľmi chýba, a to je financovanie. Je tam iba jedna veta v celom tom odôvodnení, kde sa spomína financovanie. Je to v prvom odsaku, posledná veta, kde je uvedené, že rybolovný priemysel má nízke zisky a e, vlastne celé to funguje iba vďaka subvenciám. Takže keď si to predstavíte v širšom kontexte, tak si uvedomíte, prečo je tu vlastne úpadok európskeho vplyvu v tejto oblasti, my vynakladáme prostriedky na niečo, čo je absolútne mrhanie e, financí daňových poplatníkov. Subvencie sú odvodniteľné, ak sú prechodné, dočasné a ak jednoducho e, riešia tú otázku prístupu k zdrojom. Tuto funguje úplne ináč. Využívame, využívame tieto subvencie, aby sme zabezpečovali alebo udržiavali ten prístup, trvalý prístup, čo je vlastne úplne zlé. Ja som do, donedávna bol členom rozpočtového výboru, takže viem, aké finančné prostriedky vynakladáme na tieto oblasti, ktoré v konečnom dôsledku nezabezpečujú žiadnu e, pozitívnu hodnotu. Chcel by som navrhnúť, že by bolo dobré, keby sme trošku skoordinovali s rybolovným výborom a s výborom pre rozpočet lebo keď niekto si pozrie tie pozmeňujúce návrhy, tak vlastne nedáva to absolútne žiaden zmysel, nevidíme tu žiadnu možnosť, ako znižovať subvencie a ako dosiahnuť tie finančné e, riešenia, aby, aby dosiahnuté boli e, účinnejšie, takže udržateľné financovanie to je veľmi dôležitá vec, ale nemyslím si, že tu riešime túto oblasť správnym spôsobom. Ďakujem pekne. A teraz by som chcel dať slovo ešte komisii na 5 minút. Nech sa páči, máme tu zástupcu DG MAR. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, let me start by saying that... Uh... Ďakujem pekne za slovo. Dovolte, by som povedal, že komisia je veľmi rada, že tu máme takúto správu, ktorú prezentoval pán Davis. Chcel by som povedať celkovo zdieľame názor spravodajcu, čo sa týka nedostatkov spoločnej rybolovnej politiky. Celkovo podporujeme tie návrhy, ktoré sa týkajú toho, že je dôležité e, reforma túto politiku posilniť, takže súhlasíme s tým celkovým zameraním tohoto návrhu. Nebudem komentovať jednotlivé pozmeňujúce návrhy, ale ak dovolíte, by som sa zameral na niektoré tie hlavné heslá, ktoré prezentoval e, spravodajca v rámci úvodu do svojej správy. Vítame všetky iniciatívy, ktoré sa týkajú podpory opatrení na zotavenie populácie rýb. To je, myslím si, že jasné. Máme tu článok 39 dohody, kde sa riešia environmentálne aspekty. Musíme si uvedomiť, že ak, ak uprednostníme tieto, tieto, tieto ciele, tak môžeme dosiahnuť rovnováhu v oblasti populácie a to nám pomôže aj v oblasti spoločnej rybolovnej politiky. Takže na prvom mieste, ak budeme mať teda zotavenie tých populácií, to je základom vlastne E, takého vyváženého prístupu. Čo sa týka tých plánov, riadiacich plánov, myslím si, že to je veľmi dôležité. Dôležité, aby sa to stanovilo v takom, takým spôsobom, aby sme rešpektovali naše dlhodobé plány. Akorát by som chcel povedať, že musíme postupovať takým spôsobom, aby sa rešpektovali tie výlučné kompetencie rady a tu máme zase článok 43, takže je tu istá výzva, akým spôsobom zabezpečiť systém, ktorý zabezpečí na jednej strane e, seba disciplínu a na druhej strane musíme rešpektovať príslušné články dohody, zatiaľ to nie je dosiahnuté. Čo sa týka aj e, toho zošartovania lodi, áno, podporujeme návrh pána Davisa, Myslím si, je dôležité je tu odstrániť tie pochybnosti, ktoré, tu, ktoré sa tu spomínali. Dnes už sa hovoril vlastne o tom, že dôležité je, aby, aby všetky výlovy sa vlastne využívali. Aj to by išlo aj o menšie ryby, by sa tu vytvoril trh pre tieto menšie ryby. Ja by som chcel povedať, že tu ide skôr o to, že aby sme si to predstavili v tej súvislosti, že zároveň ako sme spravili tento návrh, tak sme spojili všetky prvky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme minimalizovali minimalizovali vlastne tie vedľajšie výlovky, výlovy tých menších rýb, takže dôležitá je selektivita v rámci legislatívy aj čo sa týka tých hospodárskych stimulov pre uplatňovanie selektívnejších postupov v rámci rybolovu. Takže my by sme chceli, aby to fungovalo tak, že aby sme tu mali opatrenia, ktoré zabezpečia selektívnosť rybolovných aktivít. Dôležité, aby to fungovalo tak, že aby sa v každom prípade postupne znižoval ten počet menších vylovených rýb, ale zároveň vieme, že nie je možné to znižiť na nulu, to technicky nie je možné. Takže bez ohľadu na to, aký pokrok dosiahneme v oblasti selektívnosti. Iste bude tam nejaký nízky objem, ale nebude to nula a jednoducho nemôžeme nechať iba zhniť, tak povedať, tieto ryby, musíme niečo s nimi spraviť, preto potrebujeme tu mať isté ustanovenia a myslím si, že e, dôležité riešiť túto otázku týchto neželaných výlovkov. Takže dôležité ale, aby ten objem sa výrazne znížil v porovnaní s aktuálnou situáciou a to je veľmi zásadné, pán predseda. Potom, čo sa týka e, kontroverznej oblasti spoločnej rybolovnej politiky. Môžem pa zopakovať to, čo povedal spravodajca, že ten návrh komisie sa týka toho, že aby členské štáty v zásade si navrhli svoj vlastný systém pre rozdeľovania koncesií a aby mohli reagovať na tie obavy, ktoré sa týkajú pri prípadnej kumulácie alebo straty tých rybolovných práv. Tu sú veľké skúsenosti eh, z, z regiónu sveta, ako aj z Európskej únie a samozrejme Európska eh, komisia nikdy netvrdila, že prenosné rybolovné práva sú niečo eh, nejaký, nejaký úžasný nástroj, ale je to istá alternatíva, ktorú máme k dispozícii. No a musíme si uvedomiť, že sú tu skúsenosti z mnohých štátov, že dôležité je chrániť malých rybárov. musíme ich chrániť preto, lebo ten systém, tak ako funguje, vlastne ich nezohľadňuje. Toto je veľmi dôležité pre Island. Takže sú tu jednotlivé postupy, ktoré sa, alebo návrhy, ktoré sa týkajú ochrany jednotlivých malých rybolovných komunít a malých rybárov. Sú tu rozličné postupy v USA, na Novom Zélande alebo aj v Čile. A toto všetko sa týka toho, ako to navrhnete. Takže nemali by sme k prenosným rybovným právam pristupovať tak, že je to niečo, e, tak povediac, nezvratné. Je to niečo, kde je istý priestor a členské štáty s tým môžu pracovať. Čo sa týka príležitosti v oblasti rybolovu. Už niektoré veci sa spomínali. Ide tu o to, aby sa vytvoril určitý systém alokovania kvót na úrovni členských štátov. Je možné odmeniť tých, ktorí postupujú správnym spôsobom, komisia s tým súhlasí, ale ja by som chcel pripomenúť, ako povedal vlastne aj pán e, Davis, že je to dneska v kompetencii členských štátov, to znamená, že vy ako spoluzákonodárci, ak si myslíte, že by to nemalo byť úplne ponechané na vôľu členských štátov, tak potom dôležité je konať tejto oblasti. Dôležité je povedať členským štátom, že v rámci svojich národných systémov si musia stanoviť určité priority a že musia si stanoviť také systémy, ktoré buď budú uprednostňovať drobný rybolov alebo udržateľné rybolovné postupy. Samozrejme, komisia to bude podporovať. Dnes je to tak, že je to, je to v kompetencii členských štátov a plánuje sa teda otázka tu vystáva, či by to malo ostať takto. A potom otázka akvakultúr. Áno, my si myslíme, že to je vývoj, ktorý by sme mali podporovať. Akvakultúry sú plne v súlede s tým, že chceme rešpektovať legislatívu v oblasti životného prostredia, spoločenstva. Čo sa týka krmiva, tak tu súhlasíme s tým, čo povedal vlastne spravodajca, že trh s touto komunitou je globalizovaný, takže e, musíme si uvedomiť, do akej miery je to, prepo, je, je to prepojené vlastne tak, myslím, že akvakultúry a potom rybná múčka. Musím, tieto trhy sú, sú e, plne globalizované, tieto trhy je veľmi komplexný a je veľmi zložité to riešiť. A potom, čo sa týka transparentnosti, Áno, súhlasíme, čím transparentnejší bude systém, tým lepšie to bude. To je vlastne to, čo k tomu môžem povedať. Čo sa týka tých otázok, ktoré boli položené ako regionalizácia, či by sme nemali e, to v legislatíve rozpracovať detailnejšie, ako je to v tom návrhu. Myslím si, že vy ste to aj spomínali, že jednoducho právnici by nám to neumožnili. Toto je oblasť, kde zmluva nemá žiadne ustanovenie, ktoré by sa týkala regionálneho rozhodovania, takže je to veľmi citlivá oblasť a zložitá. Má tu nejakú legislatívu, preto sme zatiaľ na tom nepracovali. Ale mimo týchto právnych komplikácií je tu ešte dôležitá otázka, ktorá sa týka toho, či, je, či to stojí za to ísť tou cestou, či by sa rozhodovanie malo regionalizovať, Nemáme žiadne e, čarovné riešenie, nikto ho nemá. Musíme rozpracovať možnosti rozhodovania v rámci tých právnych možností, ktoré tu máme. Musíme na tom pracovať a myslím si, že nebolo by správne to veľmi do, do detailu rozpracovať, ako by to malo fungovať, lebo možno, že by sa to potom nedalo upletňovať v rozličných súvislostiach, takže e, nebolo by dobré to úplne rozpracovať detailne. Myslím si, že celé je to proces, kde vlastne konkrétne praktiky nám ukážu, akou cestou máme ísť a môžeme si z toho vybrať tie najlepšie postupy. A potom, čo sa týka tých investícií do pobrežných komunít, áno, myslím si, že to je veľmi dôležité. Ak teda máte možnosť diskutovať o tomto návrhu a o, o tzv. morskom fonde, tak viete, že my sme navrhli významný nárast alebo presun, presun prostriedkov, ktoré sa využívali aj na zošrotovanie e, lodí a potom e, vlastne nastala tá zmena, že vlastne už e, tá väčšina tých prostriedkov nie je na zošrotovanie lodí, ale ide v prospech tých morských, primorských komunít, takže je tu presun týchto prostriedkov, aby sa v prevažnej miere použil na rozvoj týchto komunít. No a potom, čo sa týka tých pracovníkov z tretich štátov, máme tu nie veľmi aktuálne informácie, ale sú tu isté odhady, aj keď viem, že sú tam rozdiely v jednotlivých segmentoch, že vlastne asi je tam minimálne 10 neobčanov Európskej únie. Samozrejme sú určité lode, kde, kde viacej, teda väčší podiel, ale nie sú to najaktuálnejšie informácií, ale je tu istý trend z posledných rokov a vieme, že ten, ten, to číslo stále rastie. Čo sa týka pracovných podmienok, to je veľmi zásadné. Myslím si, že čo je pozitívne, je, že bude tu dohoda ILO v dohľadnej dobe, teda medzinárodná dohoda. Podpíšu to všetky členské štáty. Toto je zatiaľ v kompetencii členských štátov a my sme presvedčení, že podpísanie tej, takéhoto dohovoru môže iste zlepšiť pracovné podmienky. No a potom to boli komentáre, ktoré sa týkali údajov, že potrebujem viacej údajov. Áno, s tým plne súhlasím a ešte niečo doplním, čo je veľmi relevantné. Nie je úplne pravdou, že je to tak, že vlastne tie údaje platia členské štáty. Rozpočet spoločenstva vlastne financuje už asi 50% týchto výdavkov a v, čo sa týka e, výročného finančného výhľadu. Sú tu, je to významný objem finančných prostriedkov a predpokladá sa, že budeme pokrývať až 65 celkových výdavkov. Myslím si, že som zodpovedal asi všetky otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za odpovede. A ako posledný dostane slovo spravodajca, pán Chris Davis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne kolegovia za rozpravu. Pokúsim sa to rýchlo tak zhrnúť. Chcel by som povedať, že v posledných mesiacoch som sa zúčastnil skutočne mnohých stretnutí s zástupcami komisie a musím povedať, že e, teraz určite vidíte, ako sa celé vyvinulo a myslím si, že viacerí ľudia sú skutočne upokojení z toho, kam sa to vyvinulo. Dobre, chcel by som ešte povedať, že som veľmi rád, že tu sú takí tieňoví spravodajcovia, ktorí so mnou pracujú na tej správe. A dôležité je mať aj kontakty s pani Rodust, ktorá sa zaberá touto témou na výbore pre rybolov. Myslím si, že výbor na tom pracuje. A myslím si, že je tu súlad s tou hlavnou líniou. Ešte dozvolte pár bodov, čo sa týka e, sladkovodných e, rýb. A nevidel som, že som tu sa dopustil takéto diskriminácie. Prepáčte, pokúsim sa to nejako vyriešiť. Potom pán Lajos Bokroš spomínal, že financovanie je veľmi dôležité. Áno, ale tu bude špecifické finančné nariadenie, toho som sa nechcel dotknúť, kde sa bude riešiť to, ako sa to do ako sa to vyrieši. Myslím si, že správodajca asi nepríde s takým návrhmi, ktoré by vás potešili, ale určite na to môžeme spoločne popracovať. No a teraz jednotliví rečníci Linda McEwen spomínal zošrotovanie a zobral si tým, aké sú alternatívy. Áno, to, čo povedala, je pravda. Ja som vlastne už na úvod povedal, že, že práve toto zošrotovanie vytvorilo určitú dynamiku, je to, nie je to nič statické, dochádza k zmena, zmenám. V minulosti sa hovorilo, že selektívne zariadenia nie sú možné, ale keď sa zakázalo zošrotovanie, tak už zrazu sa to, na, sa to podarilo vyriešiť. Takže to sú veľmi dôležité veci. Potom Bas Eichhut hovoril, aký systém funguje v Dánsku, tie prenosné kvóty a že to rieši nadmerné kapacity. Ja nehovorím, že tu máme nejaký veľmi zlý systém, ktorý sa musí zmeniť. Dôležité si uvedomiť, aký systém máme v Spojenom kráľovstve pre tieto prenosné koncesie. A myslím si, že áno, je dôležité tam spraviť isté úpravy. Potom pán Kalenen sa pýtal, či je možné naše ciele dosiahnuť eh, do, do roku 2015 MSI, potom je tu FMSI, kde ide o to, aby sme znižovali mortalitu rýb. Áno, podľa mňa je to možné dosiahnuť. Obnovenie biomasy do roku 2015 asi nie, ani do roku 2020. Takže tá definícia je veľmi dôležitá. Potom sa ma pýtal aj to, aká je moja definícia maximálneho ekonomického výnosu a ja som myslel to, že ja by som chcel, aby tie populácie sa dosiahli na takú, zotavili na takú úroveň, ako bolo pred 50 rokmi, aby tak povedz, keď to preženiem, ste z vody rovno skočili medzi ryby. Samozrejme dôležité mať určitú vyváženosť medzi tými flotilami a profitabilitou. Je to možné ešte dopracovať? Asi najväčšie nezrovnalosti mám s pánom Ferreirom a môžeme si to ešte prejsť po obede. Je to otázka prístupu. Pán Ferreira, vy ste spomínali, že rybolovi a lobia rivie ohrozujú svoje vlastné životy, riskujú vlastné životy. A jednoducho to je jasný príklad eh, nadmerného rybolovu, lebo keď niekto takto riskuje, je to naznak toho, že vlastne tie ryby, ktoré sa dajú ľahko vyloviť, už nie sú v dispozícii. No a potom tá myšlienka, že si myslím, že podpora malých rybárov to je otázka člen, členských štátov. Samozrejme je možné v rámci nariadenia o rybolove poskytnúť ďalšie prostriedky. A my nemôžeme na jednej strane povedať, že chceme mať vyššiu mieru regionalizácie a potom povieme, že chceme tu mať viac opatrení komisie, ktoré budú podporovať malých rybárov. Je to vec členských štátov, ktoré sa tým musia zaoberať a jednoducho nemôžeme z tohoto obviňovať Brusel. Všetky tie vety, že dobre môžeme ďalej poskytovať subvencie pre rybolov, ktorý jednoducho je nerentabilný. To je jednoznačná podpora nadmerného rybolovu. A to je to, čo vlastne zažívam v Európe, ale aj v iných oblastiach. No a potom pán Filner povedal mi správne, že tie rozhodovania o rybolovnej politike v parlamente toto vykonávajú malý počet ľudí, Jednoducho, častokrát je to tak, že na nízkej úrovni aj v vládach sa príjmajú rozhodnutia a musíme si uvedomiť, aké vlastne, aké signály vysielame e, odtiaľto, keď o tomto rozhodujeme. Sú tu isté rizika, že malý počet poslancov, ktorí sú motivovaní a ktorí chcú e, splňať národné záujmy, potom budú v pracovných skupinách a vlastne politických gremiách tohoto parlamentu. Budú tam tak povedať včas. Niektorí povedia, poslanci si môžu povedať, že ale tak mi by to celkom zaujímalo, ale, mňa, ale nakoniec aj takto neprídem. A jednoducho uvedome si, ako funguje svet. Svet je riadený tými, ktorí sa ním zaoberajú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Chris Davis. Myslím, že bolo naozaj treba túto tému prebrať takto podrobne. Lehota na predkladne pozmeňovacích návrhov je 9. marca na poludne. Vo výbore NV sa bude hlasovať 12. apríla. Správa vo výbore pre robolov bude odhlasovaná 10. júla, je to správa Rodust a v septembri sa o tom bude hlasovať na pléne. 25. apríla budeme hlasovať my v Envy, to som zabudol povedať. Takže to je naozaj veľmi dôležitá správa a bude to taký určitý aj taká určitá skús, skúška, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, politiku rybolovú a polnospodárskú politiku. Toto sa doposiaľ riešilo s zatvornými dverami a je to poprvýkrát, čo my ako parlament sme si zajedno a chceme naozaj zo všetkých síl sa zasadzovať za stransparentnenie týchto dvoch oblastí politiky. Takže spravodajca aj tieňoví spravodajcovia majú um, obrovský obrovskú zodpovednosť na svojich e, pleciach a myslím, že e, to aj veľmi dobre zvládnu. Ešte než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, vítam tú fínsku skupinu návštevníkov. Je to skupina, ktorú pozvala sa tu Hasi. Sedia e, tam hneď pod oknami. Vítam vás tu vo výbore Envy Európskeho parlamentu. A teraz ďalší bod programu 6. Ide o spoločnú organizáciu trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry. Spravodajcom je kolega Ferreira. Máme vyčlenených 30 minút na túto tému, keďže to predtým trvalo trošku dlhšie, takže 30 minút na túto správu. Len aby ste, kolegyne, kolegovia, vedeli, že zhruba 11.30 by sme to radi ukončili. Ako prvý dostáva slovo spravodajco. nech sa páči, pán Ferreira. E, ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť stručný. E, toto stanovisko vychádza e, z poznania, že organizácia a fungovanie E, trhov s produktmi rybolovu, a akvakultúry majú priamy i nepriamy vplyv na udržateľnosť rybolovných zdrojov a morských ekosystémov, ako aj na verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť obyvateľstva. A v tom pozmenujúcom návrhu som sa snažil reagovať na tieto dve otázky. To znamená na jednej strane environmentálne otázky, na druhej strane otázky verejného zdravia a potravinovej nebezpečnosti. Pokiaľ ide o tú prvú skupinu otázok, treba povedať, že ten um, environmentálny aspekt nemožno uh, pri rybolove uh, oddeliť uh, od hospodárskeho aspektu a sociálneho aspektu. To sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi úzko späté a tým pádom aby sa zlepšila e, environmentálna udržateľnosť, musíme takisto venovať pozornosť ďalším opatreniam na hospodárskej rovine a sociálnej rovine. Takže toto je taká všeobecná e, vízia, taký všeobecný pohľad, e, z ktorého vychádza toto stanovisko. A preto išlo o to, aby sme tu podporili a zdôraznili rolu malého rybolovu, aby sme tak podporili tých, tých producentov, ktorí vlastne patria do tohto segmentu. Ehm, to sú e, segmenty, kde dochádza dnes k veľmi malej integrácii, pokiaľ ide o spoločnú organizáciu trhov. A to najmä platí v niektorých členských štátoch. A tento segment e, preto, e, ako už som povedal, je obvykle spätý s udržateľným využívaním zdrojov, jednak e, populácií, ale takisto aj pokiaľ ide o spotrebu energiu a tak ďalej. Nesúhlasím s kolegom Davisom, že všetko, čo slúži na pozitívnu e, diskrimináciu, by malo byť v exkluzívnej a výhradnej e, kompetencii členských štátoch. Môžeme urobiť niečo aj na tejto úrovni, aby sme pomohli malému rybolovu, lebo členské štáty majú niektoré možnosti, ktoré sú povedzme veľmi obmedzené a e, niektoré ani právne, ani ten právny rámec niekedy neumožňuje e, takúto pozitívnu diskrimináciu. To isté platí aj v podstate. Treba teda k tomu pristupovať z hľadiska spoločnej organizácie trhov. Tá spoločná organizácia trhov by mala viac prispievať k k zvýšeniu príjmov v tomto sektore a takisto aj k zlepšeniu v podstate odbytu týchto produktov rybolovu, akvakultúry, tak aby sa v podstate zvýšila tá pridaná hodnota. To je veľmi dôležité z hľadiska udržateľného rozvoja, tak aby e, v podstate e, to zodpovedalo aj e, schopnosti akéhosi aj, aj obnovy e, tých e, existujúcich populácií rýb. Potrebujeme teda e, tieto nástroje regulácie trhu posilniť tak, aby sa tým riešili hlavné otázky, hlavné problémy, ktorými sa, to, s ktorými sa tento sektor potýka, to znamená nedostatočné príjmy a problémy s odbytom produktov. To sú e, samozrejme veci, ktoré súvisia aj s informovanosťou, s informovanosťou spotrebiteľov. Nebudem e, zachádzať do podrobností, potom sa môžem jednotlivým otázkam venovať, ale vo všeobecnosti, aby som teda to nenaťahoval, tak e, zatiaľ sa obmedzím len na toto konštatovanie. Ďakujem vám. A teraz pán Fielner a potom pán Pirilov. Takže Kristofer, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Tu mám podstatne viacej komentárov, ako som mal k tým predchádzajúcim správam. Pokúsim sa to nejako časovo obmedziť a preto by som chcel teraz hovoriť tak skôr všeobecne. Ja si myslím, že v tomto návrhu, ktorý sa týka spoločnej organizácie trhov, tak ja si myslím, že tu máte skutočne veľmi málo trhu a veľmi veľa sa tam spomína to, čo môže spraviť verejný sektor správ, e, štát, teda ako môže správovať, ako môže poskytovať subvencie. No a mne to prípada tak, ako keby potom, ako sa to už financovalo, v dostatočnej miere by sa mal pridať ďalšie financie a musíme si uvedomiť, že vlastne tento sektor, ktorý dostal toľko subvencií a kde už je taká nadmerná kapacita, tak ak, dáme, ak im dáme ešte ďalšie e, príspevky, tak nevyriešime problémy, ale skôr zabetonujeme tam tie problémy, ktoré tam sú. Takže e, to, ako sa tu spomína, že aby sa tu dali, zabezpečili väčšie finančné prostriedky na to, aby sa mala vykonávať činnosť výlov rýb, myslím si, že to je nesprávne. Tá nadmerná kapacita v oblasti sektor rybolov v Európe súvisí v prevažnej miere s tým, že jednoducho máme tu takéto veľké finančné príspevky a podľa mňa toto by malo byť naše východisko a spravodajca hovorí, že by sme mali zvýšiť verejné príspevky do, do tohoto sektoru. Podľa mňa to ešte zhorší problémy a to je vlastne mesto všetko. Grazie, presidente. Desidero... Pán Pirio, ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa poďakoval kolegovi Ferrerovi za jeho správu. Myslím si, že táto správa poskytuje veľmi dobrý prehľad. Ďakujem mu osobitne za dôraz na malý výrobov, rybolov, e, remeselný rybolov pozdĺž pobrežia. V našich krajinách zohráva rybolov veľmi dôležitú úlohu V niektorých regiónoch Talianska je tu naozaj veľmi veľký zamestnávateľ. Máme tu celý balík návrhov, ktorého cieľom je zlepšiť udržateľnosť rybolovu, udržateľnosť v zmysle životného prostredia aj ekosystémov. Organizácia výrobcov zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska trhov, z hľadiska výnosov, ale aj z hľadiska získavania údajov, ktoré sú potrebné s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru udržateľnosti. Áno, celé je to komplikované, takéto údaje nie sú jednoducho dostupné a myslím si, že by sme mali pôsobiť e, cezhranične, aby naozaj podniky dodržiavali kvóty. A kolega Ferrera hovoril o uvedení nejakých minimálnych e, opatrení, hovoril o e, financovaní, tiež hovoril o tých bočných výlovkoch. Napríklad, že by sa mohli bezplatne takéto bočné výlobky, výlovky dávať dispozícii charitatívnym organizáciám. Možno by sme mohli navrhnúť nejaký kombinovaný prístup, ktorý by bol takým vyváženým riešením. Takisto kompenzácie, to je v poriadku z Európskeho fondu pre rybolov. Pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, um, dôležité teda označovanie výrobkov, ktoré musí byť čitateľné pre spotrebiteľa, tak aby tento mohol urobiť informovaný výber. Ja si myslím, že nejde iba o otázku čerstvosti, ale aj toho, ako bol spracovaný ten výrobok, pokiaľ ide o nejaké zdravotné rizika. Takže mňa prekvapuje, že toto nariadenie o geneticky modifikovaných organizmoch, že to by malo byť e, základom pre minimálne opatrenia v oblasti rybolovu. Komisia tento aspekt neprevzala do svojho návrhu. Ja si myslím, že by tam mal byť odkaz na uplatňovanie pravidiel pôvodu. Chcem kolegom len povedať, že v prípade mnohých rybolovných produktov sú to tretie krajiny, sú tu medzinárodné flotily a je potrebné, aby sa všetci držali rovnakých pravidiel ak tam nie je odkaz na e, pôvod, tak podľa mňa ide o deformáciu hospodárskej súťaže a je potrebné, aby všetci dodržiavali rovnaké pravidla. Ešte raz opakujem, v prípade dovozov do Európskej únie. Ja podporujem špecifický prístup, pretože aj v oblasti Stredomoria uh, sú tu rôzne špecifika. Takže toto je všetko z mojej strany. Teším sa na príspevky ďalších kolegov. Ďakujem pekne, Mario. A teraz za zelených dostáva slovo Bas iCout a potom za ECR Anna Rozbach. Takže Bas. Ďakujem. Pán predseda, ja budem tiež veľmi stručný, keďže sme veľmi do detailov diskutovali o tej prechádzajúcej problematike, ale toto je tiež veľmi dôležité. Ide o spoločnú organizáciu trhov. Kľúčové podľa mňa je to, že v návrhu komisie sa jasne uvádza, že cieľom tejto spoločnej organizácie trhu je viacero cieľov spoločnej rybolovnej politiky. Toto je veľmi dôležité, pretože v opačnom prípade budeme hovoriť iba o rybách bez toho, že by sme zachovali ten širší kontext, e, morské prostredie a tak ďalej. Takže e, v tomto zmysle vnímam kriticky niektoré časti toho návrhu, pretože sú tam veľmi veľké právomoci pre organizácie výrobcov. Ja si myslím, že aj spravodajca sa takto kriticky vyjadruje, čo my podporujeme. E, v návrhu komisie podľa nás chýba jasné uvedenie toho, že tí najlepší by mali dostať podporu, pričom tí, ktorí e, nie sú e, v súlade s pravidlami, že týchto je potrebné trestať a toto z návrhu komisie ehm, celkom jasne nevyplýva. Napríklad e, komercializácia nechceného výlovku, e, toto by mohlo vytvoriť finančné stimuly pre, rybolov, pre rybárov, aby títo lovili to, čo loviť nemajú. Takže toto je tiež e, problém, ktorý je potrebné vyriešiť a my e, podporujeme spravodajcu v jeho línii. Ešte malý doplnok, informovanosť spotrebiteľov, informácie pre spotrebiteľov. V návrhu komisie sa hovorí o e, rybárovských oblastiach FAO, viac informácií pre spotrebiteľov o pôvode tej ryby, ale keď sa pozriete na tieto oblasti, tieto majú naozaj obrovskú rozlohu, teda to pod, podľa FAO, takže ten spotrebiteľ nebude presne vedieť, odkiaľ tie ryby presne pochádzajú. Takže trošku presnejšie, presnejšia špecifikácia geografickej oblasti, to by bolo podľa nás dobré. A ešte jedna vec, Otázka na spotrebiteľa, prečo v návrhu 11 vypúšťate možnosť rozdávať e, produkty nechcené na e, filantropické účely. Toto spravodajca vypustil a kladím si otázku, prečo tak urobil. Ďakujeme a teraz ako posledný rečník v tomto kole na rozbách. Er Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručná. Ja sa teším, že nám tu ide o ekológiu, udržateľnosť že nám tu ide o zodpovednú akvakultúru. Ja sa teším, že sa tu spomína um, akvakultúra, pretože akvakultúra vyvíja tlak na pobrežný rybolov. Je veľmi dobré, že spravodajca stále hovorí o udržateľnosti, ide nám o to, aby sme predišli nadmernému výlovu. Toto sú teda tie pozitíva, ktoré som chcela vyzvihnúť, ale mám tu aj jedno veľké ale a to, že ide aj o financovanie tohto celého produkty akvakultúry. E, ja ich vnímam ako priemyselné výrobky alebo priemyselné produkty a myslím si, že všetko musí podliehať mechanizmu, mm, trhovému mechanizmu. Musíme prestať s dotovaním a ja úplne súhlasím s kolegom Fielnerom. Myslím si, že my v našej skupine sa budeme musieť na tú správu ešte poriadne pozrieť možno dospieme k nejakému konsenzusu. Ale vo všeobecnosti chcem povedať, že nie sme za to, aby na podporu akvakultúry išli európske finančné prostriedky. Ďakujem pekne. A teraz by som dal možnosť komisii, aby zareagovala na rozprávu, takže nech sa páči komisia. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, pripomenul by som dve či tri veci, aby sme objasnili tie otázky, ktoré tu odzneli. Takže áno, my tu hovoríme o prvku, ktorý je nedeliteľnou súčasťou reformy spoločnej rybolovnej politiky. Čiže Eh, je to z toho istého súdka ako predchádzajúci bod programu. Eh, tiež ste hovorili o tých eh, finančných aspektoch a to tiež súvisí s tým predchádzajúcim bodom. A pokiaľ ide o spoločnú organizáciu trhu v oblasti rybolovu a akvakultúry, táto má dva piliere. Po prvé, organizácia sektoru Eh, rybolovu a rybného priemyslu, pomorského priemyslu a potom ešte komercializácia, teda uvádzanie na trh eh, týchto produktov. Pokiaľ ide organizáciu sektora, eh, cieľom je umožniť tomuto sektoru, aby si vytvoril takú organizáciu, aby naozaj išlo o udržateľný rybolov. To sú skrátka aktéry v teréne, o ktorých v končnom ide, a oni musia uplatňovať tú politiku, o ktorej rozhodnú rada a parlament. Čiže čo my navrhujeme v tejto reforme? Navrhujeme úplnú e, revíziu organizácií výrobcov. 40 rokov tieto organizácie mali za úlohu riadiť e, intervencie na trhu a my navrhujeme, aby tieto organizácie výrobcov sa zúčastňovali aktívne na podpore udržateľného rybolovu. Mm, za týmto účelom komisia navrhuje, aby sa dosiel tento cieľ, udelenie prostriedkov, nielen finančných prostriedkov, ale aj iných nástrojov, tak aby eh, tu eh, bol k dispozícii eh, nejaký, nejaký balík nástrojov, aby mohli organizácie výrobcov túto úlohu plniť. A potom ďalšia vec, inovatívnejšia, je to, že v rámci týchto nástrojov by mali nový systém, taký systém, kde by organizácie výrobcov mohli lepšie plánovať rybolov a odbyť svojich výrobkov. Takže aby mohli rybári loviť a aby mohla naozaj fungovať akvakultúra, producenti budú môcť dobrovoľne e, sa stať členmi nejakých zväzov, ktoré budú organizovať ich aktivity. Toto som chcel povedať teda na úvod a teraz sa pokúsim odpovedať na jednotlivé otázky. Pokiaľ ide o body súvisiace s tým remeselným rybolovom, chcem vás upozoriť na tú skutočnosť, že náš návrh je v súlade s týmto cieľom, cieľom podpory a ochrany remeselného rybolovu. Organizácie výrobcov eh, môžu pôsobiť aj v tejto oblasti, ale Tiež je tu tá informovanosť e, spotrebiteľov a tam zavádzame e, novinku, e, dátum výlovu. Ak dovolíte, chvíľu by som sa povenoval tomuto novému prvku, pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov v súvislosti s výrobkami rybolovu a akvakultúry. Našim cieľom, pán predseda, je to, aby sa dali diferencovať výrobky, ktoré boli e, vylovené pred tromi dňami, aby sa dali tieto odlišovať od tých, ktoré boli vylovené pred týždňom. Ja akceptujem to, čo povedal jeden z rečníkov, že teda to, že niečo bolo vylovené len pred pár dňami, nemusí automaticky znamenať, že je tá ryba vysokej kvality. E, ten tiel sám vidí, či tá ryba je kompletná, či jej chýbajú nejaké časti a tak ďalej. Ale je určitý rozdiel medzi rybami vylovenými pred tromi dňami a pred týždňom. A to by malo uprednostňovať remeselný rybolov, rybolov v regionálne blízkych oblastiach, eh, geograficky blízkych oblastiach pred priemyselným eh, rybolovom. A pán predseda, ide nám o vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých. Eh, táto bod, tento bod tu bol teda uvedený, teda chceme uprednostňovanie miestnej produkcie pred dovozom. Potom tá finančná pomoc, finančná injekcia. No pokiaľ ide o tú spoločnú organizáciu trhu, máme tu dva finančné nástroje. ktoré spadajú po ten istý nástroj, ale sú tam dve také odnože. Ale tá prvá odnož, toto sú intervencie ako také. A komisia navrhuje postupné ukončenie, teda nebudú tu prostriedky na ničenie rýb. Toto funguje už 40 rokov ale tie intervencie, ktoré sú ešte e, možné v rámci podpory skladovania, a toto umožní určitú pridanú hodnotu, teda nie, že by sa tie ryby ničili, e, ale naopak bude tu produktívnejšie využitie. 45 miliónov eur na obdobie 5 rokov, to je to maximum. Prečo teda práve táto suma? Je to preto, lebo my sme z posúdenia vplyvov dospeli k tomu, že toto je tá správna suma, aby sme dosiahli požadované výsledky. Ďalší problém, tie zóny, uvedenie zóny. Komisia má dojem, že spotrebiteľ nie je dostatočne informovaný. No, keď sa keď uvedie, že severovýchodný Atlantik ako zóna výlovu, toto nie je referencia v rámci FAO, tam by to bola tá 12. A komisia a teda aj toho nás, že sme mali uvádzať nielen tieto zóny, ale aj konkrétnejšie Napríklad, či to bolo e, Írske more, či to bol e, Gaskonský záliv a tak ďalej. Čiže je potrebné na tých štítkoch lepším spôsobom uviesť tú zónu výlovu. Na to môžu slúžiť e, nejaké kódy. Pokiaľ ide o mladé jedince, výlov mladých jedincov, to, čo komisia navrhuje, pokiaľ ide o tie úlohy organizácií producentov. Mm, my teda chceme, aby oni mohli uplatňovať technické opatrenia, ktoré umožnia znižiť a úplne eliminovať výlov e, takýchto mladých jedincov. To je prvá vec. Chceme byť teda konzistentní, a chceme týmto praktikám úplne predchádzať a preto je potrebné, aby organizácie producentov e, zabezpečili e, súlad s rozhodnutiami e, Európskeho parlamentu a rady v tejto oblasti. Takže Našim cieľom určite nie je podporovať e, výlov e, mladých jedincov. Pokiaľ ide o tie charitatívne organizácie, pokiaľ ide o distribúciu na tieto charitatívne organizácie, e, možno ten pojem charitatívne organizácie nevyhovuje všetkým krajinám, takže možno by nebolo zlé tú formuláciu zmeniť, respektíve upresniť. Pokiaľ ide o tú čerstvosť, o tom som už hovoril. Pán predseda, mám pocit, že som odpovedal na všetko a nie ešte tá nadnárodnosť. Pán predseda, toto je jedna z vecí, ktorú navrhuje komisia ďalej rozpracovať, pretože táto nadnárodnosť alebo um, vyššia úroveň uh, je možno tým správnym riešením zasadnúť za rokovací stôl a riešiť spoločne problémy. Pán predseda, pokusy tu už boli v minulých rokoch, nedosiahli zatiaľ výsledky. To, že je to na eh, európskej úrovni, eh, zatiaľ nám eh, nepomohlo tieto veci presadiť na medzinárodnej úrovni, keďže rybolov často sa deje bez, bez ohľadu na hranice. Takže v tomto ešte chceme ďalej, tým chceme ešte ďalej pokračovať. Ďakujem pekne komisii. A teraz sa pýtam spravodajcu, či sa chce ešte vyjadriť. Nech sa vám páči. No, veľmi stručne, pán predseda. Chcel by som poďakovať za všetky tie príspevky a vyjadrenia kolegov. V každom prípade ich zoberieme e, náležite do úvahy. E, tak ako som už povedal aj na schôdzi tieňových spravodajcov, som k dispozícii, aby som vysvetlil e, dôvody, ktoré ma viedli k navrhnutiu všetkých jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. A teraz k jednotlivým e, e, poznámkam. E, kolega Felda Rozbach hovorili o tom, že tento návrh môže znamenať vlastne zvýšenie subvencií a navýšenie takisto verejných výdavkov. Ehm, treba povedať, že e, tento návrh sleduje jeden cieľ a to je zlepšiť výnosy e, producentov, to znamená e, rybárov. vychádzame z princípu, že ak sa podarí zvýšiť príjmy, Mm, tak budú e, loviť menej, e, pretože v podstate tá ich práca bude kompenzovaná, to znamená, budú sa snaži, snažiť loviť menej rýb. Treba však e, zdôrazniť, že sú rôzne návrhy na dosiahnutie tohto cieľa, to znamená zvýšiť výnosy rybárov. A nie všetky tieto návrhy e, zahrňajú e, zapojenie verejných fondov. Napríklad e, je tu jeden návrh, ktorý sa zameriava len na vyrovnanejšie rozdelenie pridanej hodnoty v celom tom reťazci. To znamená, máme teraz nejakú nevyrovnanú distribúciu výnosov v tomto sektore. To znamená, že tie výnosy a tie príjmy sa koncentrujú v určitých tých e, e, ohnívkach toho reťazca a ide o to, aby sme do tohto reťazca mohli zasiahnuť a v podstate e, nastoliť určitú rovnováhu v rozložení príjmov v, tejto, v tomto reťazci. Kolega Rozbach už tu nie je, ale určite by ho tento názor zaujal. A sú aj environmentálne ciele, treba nezabúdať na to, že sú externé vplyvy, e, ktoré pozitívne pôsobia, e, ktoré sa dnes, ktorým sa dnes nedostáva e, dostatočnej pozornosti, či už sú to environmentálne alebo sociálne vplyvy. A na, treba sa nám zamerať aj na tieto pozitívne pôsobiace aspekty tie environmentálne ciele a najmä cieľ obmedziť objem odvrhnutých výlovkov, to je veľmi ambiciózny cieľ a treba hľadať spôsoby, ako uľahčiť dosiahnutie takéhoto cieľa. Súhlasím e, s kolegom e, Piri, e, že by sa tým že by sa na to mali vyčleniť aj e, fondy, európske fondy pre rybolov a um, e, morské zdroje. Treba podporovať e, hoci len minimálnym spôsobom a subvencovať tie náklady na udržiavanie a skladovanie takýchto neželaných výlovkov tak aby sme e, zabránili ich e, navracaniu e, do mora. Jednoducho treba urobiť to, aby sme sa vyhnuli situá- vyhli situácii, kedy na papieri máme jednu vec a v praxi máme druhú vec. Pokiaľ ide o otázku vás, prečo by sa, e, prečo sa vlastne ruší tá možnosť e, poskytnutia týchto neželaných výlovkov na filantropické e, ciele. Ja som sa chcel vyhnúť tomu, aby to nakoniec viedlo e, k akejsi záväznosti takéhoto postupu, lebo takýto, e, takéto obavy vyjadrili niektoré organizácie producentov napríklad. Takže v zásade je to, myslím, všetko. E, chcel som zdôrazniť najmä to, že Samozrejme, tie zásahy do trhu sú nevyhnutné, ale musia byť e, inteligentné a e, že treba takisto brať do úvahy e, celú škálu externe pôsobiacich faktorov, ktoré majú potom vlastne vplyv aj na tú environmentálnu stránku a ignorovať to by určite nebola najlepšia, najvhodnejšia cesta. Ďakujem e, pánu Ferejrovi a... Končím túto rozpravu 25. 26. apríla budeme hlasovať v Envy 9. marca. Dovtedy môžete predkladať do poludnia pozmeňovacie návrhy. Gestorský výbor PECH bude hlasovať 30. mája a do sa to dostane 2. až 5. júla. Dôležitá téma hlavne pre kolegov, v ktorých volebných okrskoch rybolov je. V niektorých regiónoch je to súčasť kultúry, takže tento sektor musí byť prezentovaný v náležitom rámci a toto celé je súčasťou rybolovného palika. a náš výbor nesie svoj diel zodpovednosti. Je to praktická politika. A poďme teraz k ďalšiemu bodu programu. Sedmička. Zmena a doplnenie nariadenia Rady 1185-2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel. Na palube plavidiel. Takže spravodajcom je kolega Zanony. A má rovno slovo, nech sa páči. Máme na túto tému 30 minút. Ďakujem, pán predseda. Hovorili sme o mnohých problémoch, s ktorými sa stretáva rybolov v Európe. Toto je problém, ktorý sa týka jedného konkrétneho druhu rýb, konkrétne žralokov. V Európskej únii máme nariadenie, ktoré zakazuje ostraňovanie plutiev a žralokov na palube plavidel. A to sa teda často deje a, a zvyšky a, sa potom a, vyhadzujú do mora. Sú tu osobitné povolenia, ktoré umožňujú dodávanie e, takýchto plúdieb. Takéto povolenia by e, mali byť výnimkou, ale bohužiaľ sa stávajú pravidlom hlavne v dvoch e, členských krajinách, konkrétne v Španielsku a v Portugalsku. Aj Cyprus má určité problémy. Teda udelil takúto takéto povolenie, výnimočné povolenie. Takýto systém povolovania komplikuje možnosť kontroly 5 toto je ten paušál hmotnostný. Toto je číslo, ktoré nie je možné odôvodniť ani z vedeckého hľadiska, je veľmi ťažké ho kontrolovať. Potom celkové Eh, váženie jednotlivých častí eh, tela žaloka. Je tu eh, teda vedecký názor v tom zmysle, že by bolo dobré, keby sa zaviedla povinnosť aby bola možnosť Eh, dovážať, respektíve vykladať iba eh, žaloky bez nejakých eh, zásahov. S cieľom chrániť populáciu žralokov tento návrh bol teda predložený, aby sa takéto výnimky, aby sa takéto osobitné povolenia už udelovať nemohli čiastočné odstraňovanie plutie, plutiev. E, takáto možnosť by mala byť e, hlavne s cieľom uľahčiť skladovanie Biologické osobitosti tohto druhu rýb sú také, že keď um, sú tu veľmi, veľmi malé produktívne možnosti, napríklad 19 či 20 rokov uh, trvá, kým tieto uh, ryby uh, dospejú do reproduktívneho veku Takže toto veľmi súvisí s tým, čo povedal Chris Davis, teda že e, tieto zvieratá sa často vylovia skôr a nedosiahnu e, túto pohlavnú zrelosť. Všetky tieto osobitosti spôsobujú to, že napríklad v Španielsku 50 vylovených rýb. Toto je modroplutvý žralok na európskej úrovni hovoríme až o 68%. V medzinárodných vodách eh, je ten výlov naozaj veľmi veľký, čo vyvádza celý systém z rovnováhy. Niektoré druhy vrátanie toho modroplutového sú medzi najohrozenejšími druhmi, sú medzi najohrozenejšími druhmi napríklad aj v Stredomori. Čiže našim cieľom je zastaviť je e, znemožniť e, dovažanie na súž plutiev oddelenie od zvyšku tiel žralokov. Niektoré krajiny, ako napríklad e, Japonsko alebo e, Barma, e, tiež už príjmajú potrebné opatrenia. Chceme skrátka zabrániť tomu, aby sa neželané časti tela žralokov vyhadzovali naspäť do mora. V roku 2009 sme mali asi 119 tisíc tón takýchto produktov, ktoré boli vyložené v Číne. Je toto naozaj obrovský zdroj príjmov. Napríklad v Barme alebo v Číne sa, toto, sa tieto pluchy používajú ako surovina na polievku, ktorá je veľmi obľúbená. Takže toto je príčina, prečo sa tieto praktiky stále uplatňujú. Myslíme si, že návrh komisie je v poriadku. Ja som predložil len zo pár pozmeňovacích návrhov, tak aby e, som počiarkol tú dôležitosť, že by tam mal byť úplný e, zákaz, žiadne výnimky, pokiaľ ide o odstraňovanie už žralokov na palube plavidel. Myslím si, že musíme zabezpečiť to, aby dochádzalo pravidelne k inšpekciám Eh, mal by sa týkať nielen lodí pod vlajkou EÚ, ale aj lodí iných krajín. Každá loď, ktorá eh, sa dostáva do prístavov Európskej únie, by mala byť kontrolovaná. Mm, týka sa to aj japonských plavidiel. Máme tu nedostatok naozaj spolahlivých eh, vedeckých poznatkov, potrebujeme spolahlivé údaje. Pokiaľ ide o tú tonáž, pokiaľ ide o druhy, množstva, počty jednotlivcov, ako aj pôvod, teda miesto výlovu. Potrebujeme eh, takéto údaje, potrebujeme celú databázu, tak aby sme mohli naozaj udržateľne e, riadiť mm, výlov eh, tohto druhu rýb. Takže monitorovanie a aj sankcie. My teda tu teraz hovoríme o tých štandardov, ktoré by sa mali uplatňovať, ale toto musí ísť ruka v ruke so sankciami za to, keď sa nebudú držiavať tieto štandardy. No a to monitorovanie, tie inšpekcie, to bude v rukách členských štátov. 60 miliónový podvod vo Veľkej Británii, o ktorom sme dnes počuli, myslím, dokazuje, že e, toto je naozaj iba špička ľadovca a musíme nás zabezpečiť náležité kontrolovanie a sankcionovanie v prípade porušenia. Teda aby sa plútvy neodstraňovali od tela My sme sa v parlamente venovali tejto problematike. V roku 2010 bolo schválené vyhlásenie s cieľom zanalizovať možnosť e, úplného zákazu plutiev, e, ktoré sú teda e, odstránené na palube plavidla a myslím si, že vychádzame z tohto vyhlásenia a snažíme sa posilniť už realizované kroky konečnom dôsledku by sme mohli možno úplne zakázať e, vývoz pútev, kým nebude uplatňovaný náležitý systém kontrol. Toto je podľa mňa postup dobrý nielen pre žraloky, ale aj pre rybárov, lebo to znamená zachovanie e, zdrojov rýb. Ďakujem pekne, pán Zanony. Ja by som teraz navrhoval, aby teňoví spravodajcovia vystúpili každý na, minu- pardon, na dve minúty a pol a ostatní dostanú iba minútu a pol, pretože v opačnom prípade nám to časovo nevidia. Máme ešte ďalší programu. Pozvali sme si k tomu komisiu, takže by som bol rád, keby sme ten časový rámec viac menej dodržali. Takže ak súhlasíte, budeme takto postupovať. Pani Sabu, Sarbu ako prvá, nech sa páči. Ďakujem. Ja som Eh, bola spoluautovkou toho, toho vyhlásenia z roku 2010, ktoré sa týkalo odstraňovania plutiev žralokov a som veľmi rada, že vidím tento návrh Európskej komisie, lebo to je návrh, ktorý sa snaží pokryť eh, alebo vyplniť tie medzery, ktoré eh, zjavne existujú a na ktoré sme poukázali vlastne v tom vyhlásení Eh, o, o, o regulovaní, práve oddeľovaní eh, plutiev žralokov. To súvisia aj s ekosystémom a biodiverzitou, lebo žralokov treba chrániť prostredníctvom legislatívy Európskej únie, ktorá je veľmi účinná. Som veľmi rada, že vidím túto správu, lebo posilňuje v podstate mm, ten eh, návrh a nemali sme teda hlasovať za e, návrhy, ktoré oslabujú tento návrh. Tak, aby sme boli schopní e, prispieť e, k zachovaniu morského prostredia a prostredníctvom zachovania tohto prostredia budeme schopní takisto zabezpečiť aj udržateľný rybolov. Takže ja navrhujem tento návrh a opäť zdôrazňujem, že som bola spoluautorkou vyhlásenia, ktoré práve zdôrazňovalo tento, e, existenciu tohto problému e, a poukazovalo na to, že v tom systéme ako takom existujú rôzne nedostatky, e, ktoré umožňovali zneužívať situáciu. Takže ja som veľmi rada, že vidím túto správu a dúfam, že sa snáď dopracujeme ešte aj k silnejšiemu návrhu. Ďakujem. A teraz za zelených. Pani Belie sa ujíma slova. Ďakujem, pán predseda. E, nebudem potrebovať toľko času. Ja súhlasím e, s tým naozaj veľmi úplným vyjadrením spravodajcu. Ďakujem veľmi pekne za odvedenú prácu. Takže súhlasím s tým, čo tu odznelo a chcem vás upozorniť na to, že táto prax je naozaj veľmi uh, násilná, šokujúca pre tých, čo o tom nevedia. Robí sa to na zvieratách, ktoré uh, často nie sú považované za veľmi milé, sú možno menej obľúbené ako uh, iné uh, zvieratá. A táto praktika odstraňovania plutiev dochádza k nej. Na našom území robia to aj európske plavidlá Eh, je to niečo podobné ako obchodovanie so slonovinou eh, eh, v Kamerune. Myslím, že to je rovnako šokujúce. Podľa mňa je naozaj hrozné, že napriek zákazu týchto praktík tu máme výnimky a až 15 dovozov v Ázii e, takýchto plutiev, že pochádzajú e, z Európy. E, sme teraz na druhom mieste vo výlove žralokov. Ako povedali už predrečníci, túto prax je potrebné čo najrychlejšie zastaviť. Európsky parlament v roku 2010 prijal písomné vyhlásenie v tomto zmysle a v mene zelených chcem povedať, že budeme podporovať návrhy tak ako ich prezentuje správa, tak aby sme vyzvali e, výbor pre e, rybolov, ako aj komisiu, aby navrhli úplné zakázanie takýchto praktík a aby sa posilnili kontroly tak, aby e, tá vôľa Európskeho parlamentu skoncovať s touto praxou, s týmito praktikami, aby sa táto vôľa naozaj efektívne uplatnila, aby sme konečne skoncovali s týmito strašnými praktikami, ktoré sú naozaj šokujúce a podľa mňa, ako, ako som už spomínala, je to podobné ako praktiky so slonovinou v Kamerune. Ďakujem vám. Martin Callahan sa teraz hlási o slovo. Ďakujem, Matias. Um, opäť E, teda hovorím tu za svoju kolegyňu, ktorá nemôže byť prítomná. Ďakujem spravodajcovi za návrhy, e, ktoré boli veľmi, a bolo veľmi zaujímavé prečítať si aj tú správu. E, spravodajca podporuje teda návrh komisie, pokiaľ ide o sprísnenie tých pravidiel pre odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel. Veľa ľudí hovorí e, a povedalo, že je to skutočne nezmyselná e, a neproduktívna prax, ktorá v podstate poškodzuje morské ekosystémy. A v mojej krajine už, sú, že je táto prax e, zakázaná. Samozrejme, prísnejšie pravidlá nemusia nevyhnutelne E, skoncovať s takouto praxou. To znamená, že sa budú e, žraloky vykladať e, s plutvami čiastočne oddelenými. Ale treba vytvoriť pravidlá, ktoré by boli dôslednejšie a ktoré by sa ľahšie dodržiavali. V Spojených štátoch, Austrálii a takisto aj v Tajvanu na konci roka E, sme videli, že e, akýkoľvek zákaz alebo sprístenie pravidel v tomto smere pravdepodobne nepovedie k zníženiu konkurencie schopnosti e, európskych rybárskych flotíl. Samozrejme, to, či sa podarí obmedziť to len na 5 výlovu žralokov, to sa veľmi ťažko asi bude merať. Tu už máme E, v podstate e, limit, ktorý je dvakrát tak nízky ako e, v iných oblastiach sveta. Moja skupina uznáva, že situácia v tomto smere sa môže tými novými pravidlami zlepšiť, ale bude veľmi ťažké a bude to veľmi ťažké, pokiaľ ide o vynúcovanie e, týchto nových e, pravidiel. E, budú s tým súvisieť aj otázky skladovania, zmrazovania a podobne. To sa deje v prípade mnohých ďalších živočišných druhov. A platí to aj pre Ludvík Žralko. Ďakujem. A teraz mám ďalších dvoch rečníkov na zozname. Každý má dve a pol minúty. Chris Davis začína. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem tieto opatrenia a podporoval som ich už aj pred niekoľkými e, rokmi, keď sa o tom hovorilo. A navrh podporujem aj návrh kolegu Zenonyho. E, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, tak je možné e, v podstate vykladať e, oddelenie telo žraloka a e, plutvy. To je zatiaľ možné. A e, je takisto pravda, že a tvrdí sa, že populácia žraloka modroplutvého je súčasnou praxou veľmi e, ohrozená. E, ja, e, na druhej strane sú zasa tvrdenia, ktoré hovoria, že podobná prax túto populáciu až toľko neohrozuje. Treba však povedať jednu vec. Ak je žalok hlboko zmrazený, je veľmi ťažké oddeliť plutvy od e, tela. E, samozrejme je aj ďalšia možnosť, že sa v podstate plutva narežie, e, čiastočne sa oddelí od tela, potom sa hlboko zmrazí. Ehm, tento návrh E, takisto rozširuje definíciu toho, čo je v podstate rybárske plavidlo v Európskej únii. E, ja súhlasím s Kristom, že e, tieto veci sú pomerne jednoduché. Myslím, že v podstate tu ide o zabíjanie zvierat, ktoré rastú pomaly a o využívanie len malého percenta zlomku celkového z toho tela takéhoto zvieraťa na komerčné účely a toto je prax, ktorá je nežiaduca. Ale ak e, by sme teda mali mať právo e, v podstate e, oddelovať tieto plutvy určitým spôsobom, tak, aby sa to ešte stále považovalo za priateľný spôsob výlovu a tak ďalej. Neviem, možno, že by sa tu dalo nájsť nejaké kompromisné riešenie. E, takže máme tu ešte e, pána Kristosa Teofila z DG Mare. Ďakujem, pán predseda. Mám len tri minútky, takže sa pokúsim byť čo najstručnejší. Chcel som povedať eh, veľa vecí, ale vzhľadom na to, čo sme počuli, tak eh, v podstate kolegovia pokryli eh, väčšiu časť toho, čo som chcel povedať. Takže len základné rozlíšenie medzi oddelovaním plutiev a spracúvaním aby sme vedeli vlastne, akým smerom sa uberáme. Oddelovanie plutiev sa definuje ako oddelenie e, plutvy a vyhodenie e, toho tela. To znamená, e, to je jedna vec. Ale keď si necháte na palube tak tie plutvy, ako to telo, tak ide o spracúvanie. Podľa súčasného nariadenia je na základe výnimky možné, aby lode dostávali, e, dostali povolenie na oddelovanie plutiev za predpokladu, že si ponechajú aj e, to telo a treba pod, zdôrazniť, že e, oddelovanie plutiev a vyhacovanie tých tiel do mora už je zakázané. E, e, samozrejme môžu nastávať situácie, kedy dochádza k oddelovaniu plutiev a vyhadzovaniu tiel e, a je to niečo v podstate, čo sa čo sa deje e, bez dohľadu, to nemožno úplne vylúčiť, ale ináč je to zakázané. A pokiaľ ide o poslednú otázku, e, či v tom súčasnom e, návrhu je správneho hľadiska, povedzme, nejaká, možno ešte nejaká, nejak kľúčkovať, nie som právnik, takže ja takúto možnosť nevidím a um, myslím, že keď eh, je plutva eh, stále eh, spojená s telom žraloka pri vyložení, tak je jasné, aká situácia je aj z hľadiska prípadného kontrolóra. Hm, takže ešte možno chvíľočku mám, takže veľmi stručne by som sa vyjadril k tým ďalším pripomienkám my navrhujeme niečo, čo neobsahuje žiadne výnimky. Ten súčasný návrh komisie prosto neobsahuje výnimky. Všetky e, žraloky sa musia vyložiť s plutvami. E, a pokiaľ ide o to čiastočné narezanie, tých e, plutiev. To súvisí skutočne s tými otázkami skladovania, bezpečnosti, kvality, zmrazovania a tak ďalej. To je skôr technické riešenie, ktoré máme e, v našom arzenáli a e, to je riešenie, s ktorým prišiel ten sektor sám o sebe, najmä teda zo strany Španielska a Portugalska. Zatiaľ všetko, ďakujem a ja sa musím ospravedlniť, že nemáme viac času, ale musíme prebrať ešte ďalší dôležitý bod programu. Takže ďakujem vám za tieto odpovede a definície e, a že ste to stihli za tak krátku dobu. Ešte sa chcem spýtať spravodajcu, či by chcel e, ešte povedať niečo. E, Dúfam, že sa nám podarí um, túto otázku schváliť ešte, kým sa e, teda dostane, že sa na tejto otázke dohodneme, kým sa dostane na hlasovanie. Ďakujem vám, pán Zanoni. Takže e, le, termín je pre e, pozmeňujúce návrh je 7. marca do 12.00 E, hlasovanie e, výboru bude 25. a 26. apríla, 30. mája bude ďalšie zastupnutie e, a v júli pôjde návrh na plenárne zasadnutie. Ďakujem vám za tieto stručné pripomienky a príspevky. Je to dôležitá téma. A zasluhuje si našu pozornosť tu v parlamente. Takže ďalším bodom nášho programu je bod 8. E, pokrok pri dosahovaní kiotských e, cieľov. A e, v októbri koordinátori rozhodli, že by sme chceli pozvať zástupcu komisie, aby si z prvej ruky, aby sme si z prvej ruky vypočuli vlastne, či sa tieto ciele plnia a čo treba urobiť. Takže máme tu zástupkyňu komisie, ktoré by som teraz chcel odovzdať slovo. Ďakujem a ďakujem za e, možnosť, za pozvanie na e, toto fórum, aby som mohla informovať e, o hlavných e, výsledkoch a o pokroku pri dosahovaní kiotských cieľov. Ako viete, Európska únia a členské štáty sú spoločne zodpovedné za splnenie cieľov, za plnenie cieľov obmedzenia emisí skleníkových plynov a E, Európska únia aj členské štáty e, sa snažia o plnenie svojich záväzkov e, spoločne. Je potrebné dôkladne, dôsledne sledovať a vyhodnocovať emisie skleníkových plynov Európskej únii. Treba ich pravidelne a včas analyzovať a preto Európska únia vyzýva k spolupráci, efektívnej spolupráci a koordinácii tak, aby sa ciele, kiotské eh, ciele podarilo splniť. Od začiatku vykonávania kiotského protokolu. Komisia mm, vydala svoju výročnú správu o pokroku pri plnení cieľov. Eh, je to KOM 1126 eh, lomeno 4 a tam sú podrobné údaje o eh, plnení týchto cieľov. Takže veľmi stručne, aké sú záväzky Európskej únie, pokiaľ ide UNF, FCC a Ehm, ide o zníženie emisí ehm, o 8 ehm, v porovnaní s východiskovými hodnotami a potom členské štáty majú individuálne ciele v rozpetí od 6 do 8 Cyprus a Malta majú svoje špecifické ciele. Pokiaľ ide o záväzky Európskej únie, e, Európska únia e, si stanovila ciele na domácej úrovni znížiť e, emisie o 20 do roku 2020 v porovnaní so situáciou v roku 1990. Pokiaľ ide o tie emisie Európska 27 e, sa zaviazala e, znížiť emisie o 15,5 do roku 2010 a do o 10,7 e, medzi rokmi 2007 a 2010. Keď to budeme analyzovať sektor od sektora, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, tak e, z tej správy e, vyplýva, že mm, e, že dodávky že tie hodnoty sú 31,6% za energie, 28,7% za E, dopravu a 9,5 e, za quite self-explanatory in this regard, that a business... Ja som vám k tomu ešte poslala niektoré ďalšie vysvetľujúce materiály. E, ten nastavený prístup by mal viesť ku konštantnému znižovaniu skleníkových plynov a to tie ciele stanovené na úrovni EÚ eh, 15 e eh, eh, už ukazujú, že mm, sa nám tieto ciele darí plniť. Takisto vidíme, že sa zvýšili emisie v roku 2010 a pomocou tých e, jestvujúcich e, opatrení by sme sa mohli opäť navrátiť e, k žiaducej redukcii a zníženiu a dokonca by sa tento trend zníženia emisí mohol ešte posilniť. 7. októbra minulého roka komisia prijala svoju výročnú správu a hlavným e, vlastne posolstvom tejto správy bolo to, že Európska únia skutočne e, je na dobrej ceste, e, aby splnila ciele kiotského protokolu to znamená 2, a to napriek tomu 2,4-percentnému nárastu emisí v roku 2010, pretože potom nasledoval eh, v roku 2009 eh, sme zaznamenali 7-percentný pokles, ale ten veľmi eh, úzko súvisel s určitým poklesom ekonomickej aktivity v obnoviteľných zdrojoch energií ale prostredníctvom mm, politických e, opatrení sa Európskej únii darí v podstate e, disociovať alebo oddeliť hodnoty e, emisí skleníkových plynov od ukazovateľov hospodárskeho rastu. Napríklad v roku 2010, keď hospodárstvo rástlo určitým tempom, Máme tu zmenu 8,2, e, povedzme, v, v roku 2000, 1999 e, e, a úplne iné ukazovatele v došlo k 10,5% percentnému poklesu emisí v porovnaní s východiskovými hodnotami emisí plynov v Európskej únii. Takže sa nám darí plniť ciele obmedzovania e, emisí. E, po roku 2004 e, sa pripojili k Európskej únii ďalšie členské štáty a takisto sa pripojili k, cieľom kievského protokolu. Takže my sme, máme dôveru v to, že sa nám podarí splniť e, stanovený cieľ e, Kyotského protokolu e, pretože napríklad emisie v desiatich európskych štátoch sú stále 10,7 pod tou stanovenou východiskovou, pod východiskovou hodnotou. Podľa odhodov, odhadov by sa mohla dosiahnuť 13,4 redukcia skleníkových plynov, ak sa využijú všetky opatrenia na zníženie objemu e, emisí skleníkových plynov zo strany všetkých e, európskych štátov. Pokiaľ ide o zdieľanie e, tej, tej záťaže, môžeme povedať, že 15 členských štátov e, sa uberá správnym smerom. Rakousko, Taliansko a Luxembursko možno budú mať problém s dosiahnutím tohto cieľa, ale to e, nepodlomí celkovú kapacitu tých 15 e, členských štátov dosiahnuť svoj cieľ. 6 členských štátov, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, majú šancu dosiahnuť na e, domácej pôde stanovené ciele a e, e, takisto len čli, tri členské štáty, Rakúsko, Taliansko a Luxembursko, by mohli mať problémy s dosiahnutím toho cieľa, ktorý súvisí s emisnými povolenkami a možnosťami ich využívania. Treba tiež v, tomto, v tejto súvislosti povedať, že vo väčšine 12 členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie po roku 2004, eh, došlo k miernemu nárastu emisí, ale v tejto chvíli už eh, sú E, na dobrej ceste, aby splnili kiotské ciele prostredníctvom e, existujúcich, jestvujúcich nástrojov. Slovinsko napríklad e, prostredníctvom povoleniek, Cyprus a Malta prostredníctvom ďalších opatrení. Európska únia takisto prijala záväzok do roku 2020 na domácej úrovni a vlastne presahuje to tie ciele stanovené kiotskými, e, protokolom, e, chce znížiť do roku 2020 znížiť emisie o 20 v porovnaní so stavom v roku 1990. Je to v podstate e, takisto stratégia, ktorá zahrania inkluzívny rast a inteligentné vytváranie pracovných príležitostí a tak ďalej. Takže Pokiaľ ide o tieto ciele e, v porovnaní so situáciou s rokom 1990 ide vlastne o mínus 14 a pokrýva to mínus 21 v sektore ETS e, v porovnaní s rokom 2005 20 sedem členských e, štátov sa pohybuje v rozpetí od minus 20 e, do plus 20 e, percent. Takže máme tu tieto stanovené čísla pre všetky členské štáty. To znamená, že vidíme tu, že 11 členských štátov asi naplní záväzky, majú tam pripravené politiky, potom je to 7 štátov, ktoré to splnia iba, ak by sa prijali dodatočné opatrenia a politiky. No a potom je tu ešte 9 štátov. Oni musia prísť dodatočnými politikami, aby naplnili ciele. Takže, čo sa týka tých cieľov do roku 2020, vidíme, že je nutné vyvinúť úsilie, doprave, stavebníctve, polnospodárstve, spracovanie odpadov. Členské štáty musia implementovať opatrenia, aby naplnili ciele. A to je, samozrejme vieme, že je nevyhnutné, aby sa znížili výrazným spôsobom emisie, musíme nízko uhlíkovú ekonomiku. Takže je to náraz o 2,4 To súvisí s tým, že obnovil sa hospodársky rast v niektorých štátoch. A že tu bola taká drsná zima, že viac sa kúrilo. Správe vidíme, že tým, že sa prešlo z uhlia na plyn, tak sa obmedzili emisie a je tu rozvoj obnoviteľných zdrojov energií, teda štruktúrálne zmeny, ktoré majú pozitívny vplyv. Ďalšia pozitívna správa v správe je, že vidíme, že sa odpájajú emisie od nárastu HDP, Takže bolo to pokr- došlo tu poklesu emisí. Takže to, čo nám z toho vyplynulo, je, že musíme vyvinúť úsilie tým smerom, aby sme tu mali nízkouhlíkovú Európu. To znamená, že musíme tu mať technologické inovácie, hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a musíme naďalej znižovať emisie. A takto môžeme naplniť naše ciele do roku 2020. A potom aj dlhodobé ciele. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Christit, für die ausführlichen... Ďakujem pekne za skutočne vyčerpávajúce údaje, za detailné popísanie cieľov, ktoré sa týkajú znižovania emisí. Mám tu teraz viacerých rečníkov, najprv Martin Kelenen a potom kolega Kroše. Nech sa páči, pán Kelenen. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu viacero komentárov k tej správe komisie. My podporujeme túto správu všeobecnosti a Myslím si, že je dôležité, aby sme boli realistami a takto sa snažili dosiahnuť naše cieľ do roku 2020. Je to určité riziko, že môžeme sa stratiť v rámci tých prísľubov a záväzkov. Táto správa poukazuje na to, že niektoré členské štáty vlastne už majú veľké problémy e, udržať ten pôvodný pokrok a dosiahnuť svoje ciele. A je jasné, že hospodárska kríza E, zoslabila tú snahu naplniť v tejto oblasti. Ja si myslím, že nemôžeme si dovoliť to, že by sme nekonali. Zároveň si musíme uvedomiť, že je dôležité byť konkurencieschopný. To znamená, že určité úsilie musí byť vyvinuté tak na našej strane, ako aj mimo Európskej únie, priemyselné štáty musia konať, rýchlo rozvíjajúce sa štáty musia tiež postupovať podobne ako my. Takže čo sa týka víziev v tejto oblasti budúcnosti, budú prepojené s lepším využívaním prírodných zdrojov. Čo sa týka konkurenceschopnosti EÚ, tam bude posilnená tým, že môže sa rozvíjať sektor obnoviteľných zdrojov energií. Musíme reagovať na miestne podmienky a možnosti a takto naplňať naše ciele. Ja by som sa chcel spýtať komisie nasledovné. Je tu istá vec, ktorá mi už dlhšie vadila. Sú nejaké odhady, ja som si svojho času niekde si prečítal, že sú nejaké odhady, že či sa znížili emisie, za ktoré je zodpovedná Európska únia, ako protiklade s tým, čo priamo produkujeme. To znamená, že tým, že tu máme politiky, ktoré sa snažia znižovať emisie CO2, a hovorí sa, že vlastne realita je, že sa vlastne tie emisie presunuli do iných častí sveta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Kroše. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Áno, pokiaľ ide o otázky predrečníka, ja mám nejaké doplňujúce, tri. Poprvé, pokiaľ ide o tie odhady zníženia v správe komisie, čo by možno vyplývať z toho fenoménu delokalizácie, teda stiahovania sa podnikov mimo EÚ a čo vyplýva z, eh, od priemyselňovania Európy čo je nepriamo faktor znižovania emisí, ale môže to mať negatívne dopady na zamestnanosť. Takže aký podiel spadá na tú delokalizáciu a odpriemyselňovanie od roku 1990. Z tohto vyplýva ešte ďalšia vec a to, že či by sme nemali za európske emisie považovať aj emisie, tzv. šedé, teda tá šedá ekonomika, čo je obsiahnuté v tom, čo dovážame z krajín mimo EÚ, pretože my to spotrebujeme. Takže my hovoríme iba o emisiách, ktoré vznikajú pri produkcii v EÚ, priemysel, budovy, polnohospodárstvo, ale my tu máme európsku spotrebu, teda dovážame mnoho výrobkov, mnoho produktov, ktoré obsahujú emisie. Čiže k, emisii, k nedochádza v EÚ, ale my sme za ne zodpovedné, tak povedia, s našou spotrebou. A druhá otázka. Vy ste spomínali ETS, systém obchodovania s emisiami. Toto je kiotský mechanizmus flexibility ale nemáme tu nejaké e, prípady korupcie. Pokiaľ ide o tento trh, s emisiami skleníkových plynov. Mohli by ste nám, prosím, komisia niečo k tomu povedať? A ešte posledná otázka, alebo možno poznámka. Mám pocit, že veda, naši drahí priatelia, vedci tvrdia, že v porovnaní s tou správou z pred 20 rokov a medzi tou správou nedávno z 5 rokov že oni chystajú teraz správu na rok 2014 a vidíme, že tie dopady emisí skleníkových plynov nie sú lineárne. Teda môžeme čakať e, nejaké pozitívne dopady, čo môže vzni- e, viesť napríklad k navýšeniu e, emisí metánu, e, teda čo by viedlo k prekročeniu stropu v prípade metánu. Takže očakávate teda túto ďalšiu správu na 2014, ale ešte predtým, než príde vychádzajúci z vedeckých poznatkov, skratka sa odkloniť od tej lineárnej logiky, uvedomiť si, že niektoré niektoré kroky, ktoré robíme, môžu napríklad viesť k navýšeniu eh, veľmi drastickému produkcie metánu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte raz by som chcel nadviazať vlastne na to, čo sme si teraz vypočuli, tie otázky. Čo sa týka klimatického balíčku, častokrát sme hovorili, hovorili o carbon leakage a to znamená, že keď si zadefinujeme ciele, že Európa má dosiahnuť pokles o 30 alebo 40 vidíme, že tá vôľa je tu veľká, ale keď sa zaoberáme konkrétnymi opatreniami, tá vôľa už častokrát je menšia na strane kolegov, lebo je tu obava, že by mohlo dojsť k relokalizácii priemyslu. Čo sa týka vašich analýz, máte nejaký taký materiál, ktorý by nám poukázal, čo, čo zavinila dlhová kríza v Európe, hospodárska kríza a to znamená, že či nejaké globálne korporácie sa rozhodli už potom neinvestovať v Európe, ale niekde inde. Máte to podložené nejakými číslami? Ak áno, mohli by ste to skrátke spomenúť. Je to kľúčová otázka pri všetkých legislatívach, ktoré sa týkajú klimatických zmien. To znamená, aby sme vedeli, čo to znamená pre hospodársky rast, zamestnanosť alebo svetovej klíme je de facto jedno, či tie emisie sa produkujú v Európskej únii alebo v iných častiach sveta. Takže poprosil by som vás o konkrétnu odpoveď, ak niečo takéto máte. A tým pádom dávam slovo komisii. Uh, Ďakujem pekne. Myslím si, že niektoré týchto otázok je možné zodpovedať už teraz? Áno, sú tu takéto obavy, ktoré sa týkajú toho rozsahu tej, tej, toho reportingu a že je tu istá dynamika v priemysle v čase hospodárskych problémov. Čím viac znížime alebo zvýšime naše ciele, tým viac ohrozujeme našu konkurenceschopnosť. To je jedna vec. A po druhé je tu trend, ktorý hovorí, že ak by sa sprísnili podmienky v rámci EÚ, mohlo by dojsť k delokalizácii priemyslu do iných oblastí sveta a tým pádom vlastne by sme to mali menej priemyslu toto je veľmi aktuálna téma. A zatiaľ tu máme také výsledky. Sú tu isté efekty. Ja by som chcela povedať, že táto správa sa opiera o údaje členských štátov, ktoré zbierame, analizujeme a snažíme sa sa nepozerať do štatistického hľadiska, No a toto potom vedie k takým číslam, ktoré som vám mala tu čest prezentovať. A je tu taký prístup komisie, ktorý vyplýva z marca 2011, kde sa schválila cestovná mapa do roku 2015. Je jasne uvedené, že ak chceme mať globálny prístup a nie taký čiastkový, tak môžeme dosiahnuť to, to maximálne zvýšenie teploty o 2 stupne do roku 2015. A musíme potom znižiť globálne emisie o minimálne 14 Takže naša správa sa zameriava na to, čo sa deje v Európskej únii ako takej a možno plne nezohľadňuje dynamiku priemyslu a rozhodnutí jednotlivých podnikov presunúť svoje aktivity do iných oblastí. Asi by bolo nevyhnutné aj toto zohľadniť. A vieme, že sú tu určité faktory delokalizácie. A potom je tu politické odhodlanie komisie jasne poukázať, že dôležité dosiahnuť naše ciele na globálnej úrovni a dôležité teda globalizovať prístup. Takže to je to, čo vám teraz môžem povedať. A potom ešte druhá vec, ktorá sa týka otázky, tej, toho výrobného základu, áno, my sa zameriavame práve na tento typ prístupu. To je ten spôsob, ako teraz postupujeme. Samozrejme, zavýmeša, za, zamýšľame sa nad iným prístupom, a síce prístupom spotreby, miesta spotreby. A sú tu isté problémy, samozrejme riešte to otázky, sú tu prepojené otázky, či teda zvoliť prístup výroby alebo princíp, princíp výroby alebo princíp spotreby. Sú tu ale veľké organizácie, ktoré majú podobný problém ako my. Snažia sa už teraz poskytnúť určité prístupy, ktoré sa týkajú dodávateľskej siete a vlastne je to presun k tomu aspektu spotreby. Je to veľmi zložité. Komisia ale sa na tým zamýšľa, pracuje na tom. A ešte nie sme plne pripravení na tento typ prístupu. Takže áno, áno, sú tu isté úvahy, zaoberáme sa tým. No, takže čo by som ešte mohla povedať v tejto súvislosti? Áno, komisia sa riadi v rámci svojej správy zásadnými prístupmi. Opierame sa teda o vedecké poznatky. To je náš koncept, ktorý sa uplatňuje nielen na medzinárodnej úrovni, ale na úrovni EÚ. Takže my pracujeme s vedeckými poznatkami, Takže toto je veľmi dôležité z hľadiska hodnotenia znižovania emisí, či to teda môže ísť lineárne alebo nie. Je tu pragmatický prístup. Tento je veľmi dôležitý pri tom, že prečo to vlastne teda neprebieha lineárne. Takže keď v našich grafoch vidíme lineárny trend, tak tu vidíme, že vlastne ak sa bude postupovať tak ako doteraz, tak asi teda tie celé nenaplníme. No a posledná vec, ETS. Keď si pozrieme vývoj na trhoch a vieme, že komisia v poslednom roku, úplnom roku vyvinula všetko úsilie na to, aby zabezpečila to, že je tam dostatočná transparentnosť, a že sú tam všetky zabezpeky. Takže snažíme sa tejto veci pristupovať vážne, mať prehľad do situácií a je tu vola komisie zabezpečiť najvyššiu účinnosť, transparentnosť a lojálnosť v rámci systému ETS. Ďakujem. Ďakujem pekne za vyčerpávajúce odpovede, vyčerpávajúcu prezentáciu. Bolo veľmi dôležité, že sme o tom hovorili. Bolo veľmi dobré, že sme si tu vypočuli otázky a odpovede na tému carbon leakage. Samozrejme, vyžaduje to ďalšie analýzy, aby sme vedeli, teda, či bude tu súhlas alebo nie s ďalšou legislatívou a musíme tieto veci brať vážne, samozrejme musíme postavať racionálne, nesmieme sa obávať, budeme ďalej spolupracovať na to, aby sme ďalej rozvíjali naše politiky v oblasti ochrany klímy. Zároveň musíme myslieť na hospodársky rast, musíme odpovedať od emisí a chceme byť vzorom lídrom, sme na dobrej ceste, ale potrebujeme samozrejme ešte odviesť ďalšiu prácu a vykonať analýzy. Tým pádom prerušujem našu schôdzu a poprosím vás, aby ste o 15. to boli presne, lebo o 15. budeme potom hlasovať. Prineste si hlasovacie kartičky a želám vám príjemnú obnejšiu prestávku.